Prego prendere posto. Zajmite prosím svoje miesta. Mali by sme začať s našou prácou s troškou meškania, pretože e, bol trošku neporiadok e, s príletmi, odletmi lietadiel, takže aj niektorí z národných poslancov prídu až neskôr. Chcel by som e, vám povedať, že naše zasadnutie bude um, ehm, prenášané uh, eh, internetom, bude teraz zaznamenávané a prenášané internetom. chcel by som povedať všetkým národným uh, poslancom, ktorí budú prítomní na dnešnom zasadnutí, teda títo pochádzajú z 19 eh, krajín Európskej únie, Niektorí z nich možno budú e, chýbať, možno e, napríklad z Talianska, pretože tam je teraz um, burlivý vývoj na národnej úrovni, takže pravdepodobne nemohli uh, od, odletieť. Ale predsa len 18 krajín, to je pekné číslo. Takže ďakujem uh, im za ich uh, účasť. Ako viete, článok 18 Lisabonskej zmluvy o Európskej únie hovorí, že treba mať úzkú e, koordináciu medzi národnými e, parlamentmi a inštitúciami európskymi, teda aj Európskym parlamentom, za účelom zefektívňovania a rýchleho budovania Európskej únie. V praxi ide o to, aby sme spoločne diskutovali o určitých témach, nielen takých, ktoré sa týkajú všeobecne parlamentov, ale aj jednotlivých výborov čo je veľmi dôležité na to, aby sa približovala Európa k európskym občanom, aby bola s nimi viac v kontakte. Ale je to aj preto, aby národní poslanci, aby sme im umožnili vykonávať efektívne e, kontro, svoju kontrolnú funkciu. Tak, aby e, čo najlepšie mohla postupovať mohlo postupovať budovanie skutočnej Európskej únie. Dnes máme na programe do poludnia dva body významné. Dnes eh, do poludnia budeme diskutovať o budúcnosti eh, jednotného eh, zákonu pre všetky členské štáty nech už e, teda bude rozhodnutie na európskej úrovni akékoľvek, e, členské štáty budú musieť potom ratifikovať e, novú zmluvu alebo teda zmenu zákona z 1976, ktorý práve upravuje štatút europoslancov aj modality ich volenia. Dnes popoludnia budeme diskutovať o určitých e, charakteristických črtách Lisabonskej zmluvy, teda o e, občianskej iniciatíve, napríklad teda o možnosti, aby milión e, občanov pochádzajúcich zo značnej časti členských štátov mohli požiadať komisiu o to, aby sa zaoberala, zaoberala určitým legislatívnym návrhom, aby ho vypracovala. To je tiež e, spôsob, ako približiť Európu k občanom. E, v tejto oblasti musíme naozaj čo najrychlejšie dopra- e, sa dopracovať ku koncu, aby sa táto iniciatíva stala realitou. Pokiaľ ide o e, ten jednotný volebný zákon, ako aj e, občanskú iniciatívu, tento náš výbor rozhodnúť, ale mal by aj zbierať pozmenujúce návrhy e, v čo najrychlejšom čase. Takže preto si myslím, že naše dnešné zasadnutie bude určite zmysluplné a prínosné v tejto oblasti. Už máte program k dispozícii na dnešný deň. Vypracovali sme ho um, tak, že sme konzultovali zástupcov národných parlamentov v Bruseli, takže dúfam, že uh, neprestavuje pre vás nejaké ťažkosti a že s ním budete môcť súhlasiť. Tento program uh, stanovuje, že po mojom stručnom úvode e, bude možno, aby sa vyjadrovali zástupcovia Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Problém je akurát e, dať poriadok trošku tejto našej diskusii. Takže e, myslím si, že sa rozdáva list papiera, na ktorom sa môžete prihlásiť do diskusie. Takže tieto lístky prosím odovzdávajte v priebehu diskusie sekretariátu po mojej lavici, eh, nie po mojej pravici, sú zastupcovia sekretariátu. Takže eh, na, eh, keď ich spočítame, budeme vedieť, aký rečnícky čas by sme mali rečníkom prideliť, tak aby sme mohli si vypočuť všetkých, ktorí majú záujem vystúpiť. Takže mali by sme stanoviť nejaký maximálny rečnícky čas. Pripomínam, že naša doobedňajšia práca sa skončí pozvaním na obed, kde teda e, všetci poslanci spoločne poobedujú. Európsky parlament vás pozýva na tento obed. Takže budeme môcť voľne pokračovať v našich reflexiách a úvahách z dnešného dopoludnia počas obeda. Takže teraz už by som navrhol, aby sme začali diskutovať o jednotnom e, volebnom zákone, teda o e, zmene e, zákona z 1976, ktorý momentálne je v platnosti. Ehm, pred táto zmena tohto zákona tu stanovuje e, Lisabonská zmluva, príslušný článok Lisabonskej zmluvy, ktorá hovorí o tom, že úlohou Európskeho parlamentu je e, vypracovať návrh zmeny tohto zákona, čo je veľmi dôležitá úloha, pretože už od začiatku fungovania E, e Európskej únie, Európskeho spoločenstva od roku 1951 Eh, všade v zmluvách sa hovorila možnosť eh, volebného zákona pre Európsku, eh, sa spomínala možnosť volebného zákona pre Európsku úniu, takže bolo tam veľa snách takýto zákon aj vypracovať, ktoré vyústili do prvých priamých volieb Európanov, ale až v roku 76. Odhliadnúť od určitých zmien, Eh, potom aj v roku 2002 eh, išlo teda zmeny eh, na návrh pána prezidenta Stopa Stopula, ale neboli to nejaké veľké zásadné zmeny. V našom výbore sme si zvolili kolegu Andrewa Duffa, ktorý je poverený úlohou zaoberať sa teda návrhom zmeny tohto volebného zákona 76. Všetci určite môžu konštatovať, že téma európskych volieb je poznačená čoraz väčším nezáujmom občanov. Pred desiatimi rokmi bola účasť vyššia o 20 než je tomu dnes. Takže mali by sme konať tak aby aj e, bolo dostatočné mediálne pokrytie tejto udalosti. Ale predovšetkým je potrebné, aby eurovoľby, neviem, či vo všetkých krajinách, e, ale v mnohých, minimálne teda v Taliansku, v mojej krajine, sa eurovoľby vnímajú nie ako európske voľby, ale ako národné voľby. Ako e, vlastne rozhodovanie o tom, čo sa práve teraz deje e, vo vlastnej krajine ale je dôležité teda, aby duch budovania Európskej únii prenikol aj teda do e, eurovolieb e, aj možno za pomoci vhodného volebného e, systému. Návrh kolegu Dafa hovorí o tom, že eventuálna zmena zákona z 76. alebo možno nejaká iná zmena, že už e, by e, táto zmena mala e, mm, sa uskutočniť pri tých nasledujúcich voľbách do parlamentu, čo nebude jednoduché, pretože sa budú vyjadrovať všetky inštitúcie Európskej únie, aj členské štáty musia súhlasiť ale nám nezostáva už nič iné, len intenzívne pracovať na tejto téme a aj dnešné zasadnutie má mm, vlastne prispieť k tomu, aby sme prehlbili túto tému ďalej. Myslím si, že už rozprávam až príliš dlho, takže poprosil by som kolegu Dafa, aby sa ujal slova a uviedol nás konkrétne do diskusie. Uh, Pán predseda, Ďakujem za úvod a stanovenie kontextu tejto správy takým jasným spôsobom. Chcel by som rovnako privítať aj kolegov z národných parlamentov. Spolupráca medzi poslancami je naozaj mimoriadne dôležitá. Ak máme zlepšiť kvalitu demokracie v Európskej únii a posilniť legitimnosť volieb v EÚ. V posledných 10-12 rokoch sme pracovali na zmenách zmluvy, ktoré zvýšili zákonnú legitimnosť parlamentu rozhodujúcim spôsobom. Nezabrali sme sa však vôbec otázkou legitimnosti parlamentu v očiach voličov. Myslím si, že sklamanie alebo dokonca aj nespokojnosť verejnosti ktorá sa preukázala v ústavných rokovaniach, bola spôsobená tým, že sme sa nedotkli zloženia parlamentu a volebného postupu. Teraz, e, keď začíname ustanovať silnejšie formy hospodárskej správy, ktoré sa budú dotýkať hlavne daňových poplatníkov v Európskej únii, nielen voličov, musíme byť veľmi opatrní v tom, aby sme sa postarali o zvýšenie popularity a porozumenia a pochopenia parlamentu. Ten balík návrhov, ktorý som predložil parlamentu, ste už dostali a nepredpokladám, že ste ten balík celý prečítali, pretože je veľmi dlhý, hlavne pokiaľ ide o historické vysvetlenie a opis vývoja priamo voleného parlamentu. Ale je to tam. Myslím si, že je dôležité pochopiť historický kontext toho, čo sa snažíme robiť. Sú štyri zásadné časti, ktoré návrh obsahuje. a tieto sú usporiadané podľa dôležitosti. Pokúsim sa opísať, čo je uvedené v návrhu. Poprvé, tu máme problém privilegií a imunít poslancov Európskeho parlamentu. V súčasnosti máme taký režim, e, ktorý bol ustanovený ešte v roku 1965 e, v protokole o privilegiách a imunitách. Tento protokol stanovuje, že europoslanci majú pracovať na úrovni nič ako sú národní poslanci a to vytváralo určité problémy. Ja som pripravil časť balíka, ktorý má zrevidovať protokol z roku 1965. Druhá záležitosť sa týka osudu občanov Európskej únie ktorí žijú v krajinách iných, než sú ich vlastné. Eurostat odhaduje, že asi 4 milióny obyvateľov EÚ žije trvalo v krajinách iná, iných, než sú ich vlastné krajiny. A zmluva hovorí, že občania s trvalým pobytom v krajinách iných, než sú ich národné štáty, by mali mať možnosť zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu, ako aj komunálnych volieb. V praxi sa ukázalo, že je to problematické implementovať toto ustanovenie zmluvy. Bolo tu množstvo byrokratických prekážok pre občanov, ktorí chceli voliť v európskych voľbách alebo v komunálnych voľbách. A objavujú sa tu aj dôkazy o politických prekážkach. keďže niektoré štátne orgány sa snažia zabrániť európskym občanom uplatňovať svoje plné práva. Ako viete, existuje smernica 93 lomeno 09, ktorá by mala vykonávať toto ustanovenie Maastrichtskej zmluvy. Komisia sa to snažila zrevidovať, aby sa postupy zjednodušili a aby sa uľahčilo uplatňovanie demokratických práv občanov. Toto bolo však zablokované v rade a v rámci tohto balíka žiadam rozsiahlejšiu volebnú reformu, ktoré by sa komisia mala znova venovať, aby vyriešila tento problém. A je to aj radikálnejší návrh, ktorý by mal riešiť aj všetky dočasné normy týkajúce sa volebného zákona. Tretí komponent balíka sa týka rozdelenia sedadiel medzi 27 členských štátov zastúpených v Európskom parlamente. Ako viete, je 751 sedadiel, ktoré musia byť eh, rozdelené medzi 27 členských štátov podľa princípu degresívnej proporcionality a to sa opisuje v zmluve medzi radou a parlamentom. Došlo k politickej dohode, že sa tieto inštitúcie pokusia nájsť princíp degresívnej proporcionality. Treba to ešte opísať v zákone a v skutočnosti v súčasnom parlamente je 9 prípadov, ktorých došlo k porušeniu tohto princípu. Myslím si, že parlament by nemal porušovať zmluvu o Európskej únii. A myslím si, že je dôležité poznamenať, že aj po pridaní osemnástich členov Európskeho parlamentu, ktorí by sa sa mali dostať v dôsledku Lisabonskej zmluvy, ešte vždy tu budeme mať 5 prípadov porušenia zmluvy a princípu degresívnej proporcionality. A nemyslím si, že by sme to mali tolerovať. Rovnako si myslím, že systém rozdeľovania sedadiel medzi členské štáty bol chaotický, veľmi čudný. Išlo vlastne o politické obchody a výmeny medzi štátmi a v podstate išlo o kompenzáciu medzi štátmi. Veľmi bezohľadnú kompenzáciu medzi členskými štátmi, ktorá by sa skôr hodila do kasína, než do parlamentu. Ja teda navrhujem v rámci svojich návrhov, aby sme našli matematický vzorec, ktorý dorieši to rozdelenie tých 751 sedadiel každých 5 rokov, tak aby to fungovalo hlavne technicky. aby sa tento argument dostal z politickej areny. Ako politici samozrejme sa vieme dohodnúť na nejakom vzorci, ale musíme poveriť matematiku, aby prišli s nejakým spravodlivým vzorcom. A mali by sme zafinancovať profesorov matematiky, ktorí sú odborníkmi na túto tému a požiadame ich, aby sa dohodli na vzorci a na rovnici, ktorú potom budeme môcť predložiť. And clearly the most important and... Štvrtý prvok je najdramatickejšia zmena, ktorú navrhujem a to je zavedenie celého európskeho volebného obvodu pre zvolenie ďalších 25 členov Európskeho parlamentu. Zoznamy dajú dohromady európske politické strany, ktoré momentálne máme, ale mám na mysli strany, ktoré momentálne ešte nie sú plne etablované na európskej scéne. Toto je chyba. A my potrebujeme demokraticky zaviesť aj nadnárodný prvok do volieb do Európskeho parlamentu. A takýmto spôsobom sa nám to podarí, ak teda budeme realizovať môj štvrtý návrh. Ak prejde tento návrh, každý volič dostane dva papiere, keď vojde do volebnej miestnosti. Prvý papier sa bude týkať ich národných kandidátov a na druhom papieri bude zoznam 25 kandidátov, ktorí budú vybraní európskymi politickými stranami. Volebný systém, ktorý navrhujem, je polootvorený preferenčný typ, aby si voliči mohli vybrať, či budú podporovať celý blok, ktorý prezentuje istá strana, alebo či budú dávať hlas jednotlivým kandidátom. Predpokladám, že nástupca eh, predsedu komisie Barosa sa bude nachádzať na tom nadnárodnom zozname. Jednotlivé politické strany dlho rozprávali o tom, že by mali objaviť týchto politických šampiónov, ktorí budú zastupovať ich záujmy, ale hovorili o tom v abstraktnom zmysle. Hovorili predovšetkým o šampiónovi, ktorý zastával významné miesto v ich štáte ako nejaký premiér alebo minister, ale toto je zrejme dosť nepravdepodobné, pretože takíto ľudia sa neradi vystavujú možnosti, že neúspejú v očiach verejnosti. Ak donútime týchto šampiónov, aby sa uchádzali o miesto v Európskom parlamente, tak celá táto vec sa ústavne aj politicky dostane do parlamentnej kultúry. Tri z tých štyroch návrhov protokolov o privilegiách matematický vzorec a nadnárodný zoznam kandidátov si budú vyžadovať zmenu zmluvy. Mnohí ľudia mi hovoria, že už sú unavení zmluvy. To ma veľmi mrzí. Ale nikto mi nepovedal, že aj ja mám byť unavený, keď som prišiel do tohto parlamentu treba uznať, že zmena zmluvy bola hnacou silou integrácie a prehlbenie demokracie. A myslím si, že všetkým my v ústavnom výbore, ktorý tu budeme dnes prítomní, Určite vieme, aký historický význam pre integráciu mala zmena zmluvy. Strany iniciujú všetky zmeny, samozrejme okrem sekundárnych zákonov, ktoré ešte stále spadajú do portfólia komisie, ale jednoducho parlament je povinný iniciovať reformy zloženia parlamentu a volebných postupov. Ak dodržíme časový harmonogram, tak parlament by mal schváliť túto správu v decembri na plenárnom zasadnutí a potom sa táto správa pošle do Európskej rady, kde trvalý prezident Van Rompuy sa pripravuje na to, že sa bude venovať tomuto materiálu. To znamená, že sa dostane pánovi Van Rompujovi. A nedostane sa do rúk tria rotujúceho predsedníctva. A pán Van Rompuj bude musieť reagovať na tento návrh. Ako predseda povedal vo svojom úvode, prebieha rozpráva o zmenách, ktoré by e, sa mali dostať do dohovoru. A mojou vlastnou preferenciou je mať takýto dohovor. E, zrejme to vyplýva predovšetkým z mojich osobných skúseností z dvoch predchádzajúcich dohovorov, ktoré som si veľmi cenil. Myslím, že na to, aby sme z jednotili všetkých e, aktérov z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu a z komisie a taktiež zástupcov predsedov vlád, aby diskutovali o celom tomto balíčku. E, takéto e, niečo by bolo veľmi užitočné a veľmi plodné. Myslím si, že výsledok takéhoto stretnutia by bol o mnoho užitočnejší, ako keď zašleme nejaké rozhodnutie z Európskeho parlamentu medzi vládnej konferencii ja som však otvorený akýmkoľvek návrhom v tomto smere. Čo sa týka rýchlosti a načasovania, e, tu e, ste, že nie je pochyb o tom, ak chceme zaviesť e, takúto reformu, aby už mala vplyv v roku 2014, aby už bola účinná, musíme prijať opatrenia čo najskôr. Pán predseda, ďakujeme. Prepáčte, že som hovoril trochu dlhšie, ale ale dúfam, že moje vystúpenie nebolo príliš nudné. Ďakujem. Ja ďakujem vám za vašu jasnosť a stručnosť, pretože v štyroch bodoch sa vám podarilo tak komplexnú tému e, vystižne zhrnúť. Určite nebolo jednoduché, sú tam aj mnohé sekundárne aspekty, ktoré v pracovnom dokumente aj v správe sa spomínajú, ale zdá sa mi, že váš dnešný vstup naozaj umožnil stručne e, načrtnúť dobre e, to, o čom by sme mali teraz diskutovať. Zatiaľ máme e, do diskusie prihlásených 6 poslancov. Samozrejme, ďalej sa môžete hlásiť, pokiaľ máte záujem. Áno, napríklad tu už máme jednu ďalšiu prihlášku. Keďže zatiaľ je, e, tu máme dvoch europoslancov a štyroch poslancov národných parlamentov, ktorí sa hlásia o slovo. Mohli by sme dať najprv slovo dvom národným parlamentom a potom e, národným poslancom a potom jednému europoslancovi. Taká to by zatiaľ mohla byť schéma. Ale samozrejme, kto sa chce ešte prihlásiť do diskusie, má naďalej možnosť. Takže slovo by dostal kolega Johan, Johannes Kostigen. Inska. Ďakujem pekne, pán predseda. Vystúpenie e, poslanca Dafa a jeho návrh dokumentu, ktorý predložil, sú veľmi zaujímavé. Myslím si, že je potrebné oceniť, e, e, že tu máme takýto súhrn toho, čo sa prijalo, aké rozhodnutia sa prijali v minulosti. Sú tam e, aj fakty, ktoré môžeme podporiť na úrovni národných parlamentov. Napríklad vo Fínsku sme ešte nezaujali konkrétne stanovisko, ale v niektorých bodoch už môžem teraz konštatovať, že veľmi pravdepodobne celý tento bod, ktorý sa týka 25 extra kandidátov e, zrejme nepodporíme vo Fínsku. To by znamenalo totiž, že e, by boli uprednostnené e, väčšie krajiny, to znamená, že by sa navýšil taktiež celkový počet poslancov Európskeho parlamentu. Aj to by malo isté dôsledky a preto tento návrh by pre menšie krajiny nebol príliš výhodný. Avšak zjednotené európske voľby do Európskeho parlamentu e, tento návrh v všeobecnosti môžeme podporiť a naďalej postoj a postavenie európskych poslancov je potrebné prehodnotiť a je potrebné si uvedomiť, či e, je potrebné zaviesť nejaké slobody na úrovni poslancov Európskeho parlamentu, nejakú imunitu a tak ďalej. Ďalej, čo sa týka stanoviska voči postaveniu poslancov Európskeho parlamentu. Ehm, to by nemalo byť v nejakom protichodnom stanovisku voči postaveniu poslancov Národného parlamentu. Ehm, je to tam možno potrebné trošku prispôsobiť, ale myslím si, že základom by malo byť také zdravé a rozumné európske správanie a to by malo platiť pre oboch druhov poslancov. Čo sa týka načasovania a presunu volieb na máj to by nebolo e, napríklad paralelne s obdobím dovoleniek, ako napríklad to je teraz, e, keď sú voľby v júni a ľudia sú často na dovolenkách v niektorých krajinách. Je potrebné zamyslieť sa ešte nad niekoľkými ďalšími vecami. Podľa mňa by bolo vhodné, ak by ten sporný bod zavedenia e, zvýšeného počtu tých 25 poslancov, aby, e, aby sme dosiahli nejakú dohodu ešte predtým, ako sa bude o tom rokovať na úrovni národných štátov. Podľa mňa by bolo nevhodné, ak by sme e, takto takýto negatívny bod, ktorý môže vyvolať dosť negatívne reakcie v členských štátoch, zakomponovali do tohto pracovného dokumentu. Bola by to škoda podľa mňa. Ďakujem. Ďakujem, pán Koskinen. Slovo odovzdávam teraz. Hordovi Boncovi z Veľkej Británie. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. A rád by som poďakoval e, za to, že ste prizvali aj poslancov národných parlamentov, aby sa zúčastnili tejto diskusie. Ja by som rád poďakoval aj pánovi Dafovi za jeho správu a podobne ako môj kolega z Fínska, aj Parlament Veľkej Británie zatiaľ ešte nezaujal žiadne stanovisko k tomuto návrhu, ale chápem, um, aké želanie pána Dafa, myslím si, že v tomto súhlasíme všetci, je potrebné, aby sa občania mali možnosť viac eh, vo väčšej miere zúčastňovať volieb eh, do Európskeho parlamentu, najmä o tento buď účinnosti Lisabonskej zmluvy. To má obrovský význam pre nás všetkých pán predseda, vy sám ste poukázali na jeden nepochybný problém a síce, že voľby do Európskeho parlamentu sa vnímajú v mnohých členských štátoch ako príležitosť vyjadriť súhlas, respektíve nesúhlas so súčasnou národnou vládou. A veľmi málo európskych otázok sa diskutuje počas predvolebných kampaní do, do Európskeho parlamentu. Ale ak budeme diskutovať o takomto návrhu nejako podrobnejšie, myslím si, že je tu ďalší problém, ktorý si musíme uvedomiť a síce, že vlády členských štátov a parlamenty nie sú príliš ochotné uznať e, zvyšujúci sa význam a úlohu Európskeho parlamentu. A to znamená, že bez politického vedenia v členských štátoch bude veľmi ťažké vysvetliť e, občanom Európskej únie, aký veľký význam má Európsky parlament. Isté, že ja nemôžem hovoriť e, pre mene všetkých členských štátov, ale v každom prípade môžem povedať, že e, v Veľkej Británii nebola takáto jasná politická vôľa vodcovstvo. Isté, že chápem, že celej Európskej únii sú isté spoločné úlohy, ale vidím tu aj už isté problémy v členských štátoch, e, ktoré z viacerých dôvodov majú svoje vlastné volebné tradície, aj čo sa týka komunálnych e, volebných obvodov, e, ďalej dátumu volieb a nepochybujem, že budú tam aj kontroverzné body v tomto návrhu. Tie voľby v roku 2014 zmena už dovtedy je veľmi ambicióznym plánom. Viem, že pán Dáv nie je unavený zo zmluv Európskej únie, ale pochybujem, či sa to dá povedať eh, aj o vládach členských štátov a parlamentoch členských štátov. Dosť pochybujem o tom, že oni majú rovnaké zanietenie ako pán Dáv, najmä čo sa týka problémov, ktorým čelia viaceré členské štáty. A preto si myslím, že ak sa budeme tomuto venovať naďalej, mali by sme to poňať e, reálnejšie, aj keď e, možno budeme čeliť kritike, že nie sme príliš ambiciozni, čo sa týka nášho harmonogramu. Ak chceme skutočne otvorene diskutovať a chceme hľadať podporu aj na úrovni členských štátov, poslanci národných parlamentov by to tiež mali podporiť. Nezabúdajme ani na národné politické strany v tomto smere, pretože kampaň e, za takúto zmenu bude v každom prípade podľa mňa prebiehať v členských štátoch a vlády a parlamenty a národné politické strany v tomto smere budú zohrávať dôležitú úlohu. Myslím si, že ak budeme očakávať, že budú podporovať takéto zmeny, ktoré sú v protichode s ich základnými inštiktami v rámci takéhoto dosť e, napätého časového plánu je príliš optimistické. Nechcem povedať, že nesúhlasím s mnohými ambíciami, ktoré prezentoval pán Dáv, to nie. Ďakujem. Grazie. Eh. Ďakujem. Boli nadnesené eh, ešte nejaké ďalšie ťažkosti, poukázali ste na ďalšie ťažkosti, ale keď neexistuje projekt, tak eh, nakoniec sa nedeje nič, nič sa nehýbe, takže je dobré potom sa postaviť z očí oči ťažkostiam. Teraz má slovo europoslanec kolega Šetlin. Um, long... Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s tým, čo hovoril pán Dab a súhlasím s jeho ambíciami, ale tiež sú tu určité e, veci, s ktorými som nebol celkom spokojný a hovorím tu aj v mene tieňového spravodajcu EPP. Sú tu určité veci, ktoré treba chápať na európskej úrovni a samozrejme z tohto pohľadu spolupráca, akú máme dnes medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, je mimoriadne významná. A predovšetkým dúfam, že výsledkom dnešnej rozpravy bude aj to, že každému bude jasné, že Európsky parlament je zainteresovanou stranou aj v mnohých veciach, ktoré zajímajú predovšetkým národné parlamenty. Pokiaľ ide o kontext správy pána Dafa, mám pocit, že súhlasíme s tým, že tu ide o otázku nastavenia občianstva. Ako tu nastavíme to občianstvo tak, aby tu bola rovnováha a rovnosť medzi európskou a národnou úrovňou? Je to veľmi ťažké, pretože dvojité občianstvo sa v mnohých krajinách neuznáva a myslím si, že v tomto ohľade je správa pana Dafa naozaj veľmi žiadúca. Tie problémy, ktoré ja vidím, majú dočinia predovšetkým s rýchlosťou. Uh, tomto konkrétnom čase nebude ľahké urobiť tie zmeny tak rýchlo, ako by chcel pán Duff urobiť a som si pomerne istý, že sa vyjadrím menej svojej strany, keď poviem, že takáto zmena zmluvy je nereálna v tomto čase, vzhľadom na všeobecné problémy v Európe, či už sú to ekonomické, sociologické, politické problémy alebo akékoľvek iné problémy. V mnohých ohľadoch je obsah správy pána Dafa veľmi žiaduci. My nemáme problém s týmto nadnárodným zoznamom, ale potom sa zrejme nedohodneme na iných veciach. Páči sa mi teda tá myšlienka toho stretnutia, kde sa členské štáty stretnú a budú hovoriť o týchto veciach, ale chcel by som znova zdôrazniť, že v tomto štádiu nie je na to vhodný čas. Možno by riešením bolo mať dlhú kampaň, možno by riešením bolo mať e, predlžené diskusie na tomto fóre a na iných fórach o tomto všeobecnom probléme alebo dokonca problematike vnesenia európskeho rozmeru do povedomia európskych občanov. A myslím si, že tu súhlasíme s tým, že nedostatok európskeho rozmeru politiky je základnou chybou, vzhľadom na to, že podľa Lisabonskej zmluvy má tento parlament obrovskú právomoc ako zákonodárny orgán, ale väčšina občanov Európskej únie si to neuvedomuje. A toto je zásadná chyba, ktorá je v podstate iba špičko ľadovca, pretože tu máme o mnoho hlbší problém e, toho, že sa ľudia nestotožňujú s tým, čo sa deje v Európe. Mám taký pocit, že argument pána Dafa je tu naozaj veľmi správny a mnohí naši kolegovia z národných parlamentov, ktorí si tu určite, keď pôjdu domov, premietnú e, mnohé z toho, čo si tu vypočuli aj do svojich rozpráv v národných parlamentoch. Ďakujem. Ďakujem, pán Šepflín. A teraz slovo dostane e, luxemburský kolega Benfejo, ktorý, myslím, predseda e, výboru pre konštitučné záležitosti v Luxemburgu. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, vždy veľmi rád prichádzam do Európskeho parlamentu, najmä e, do tohto výboru, výboru pre ústavné veci, pretože vieme z vlastnej skúsenosti, že výbor pre ústavné otázky je vždy v popredí akýkoľvek úvah o inštitúciách a o zmluvách. Isté, že v súčasnosti niektorí z nás sú dosť prekvapení, že e, len po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy opäť začíname rokovať o zmene zmluvy, ale predsa len podľa mňa je zaujímavé venovať sa tomu. Ja som e, veľkým podporovateľom kľúčového rozmeru Európskej únie. Myslím si, že posilnenie parlamentného rozmeru fungovania Európskej únie by prispelo tiež k zvýšeniu e, povedame, o demokracii v Európe. A keď e, sa pozrieme na volebnú účasť, vidíme, že v mnohých krajinách občania nemajú veľký záujem o demokraciu v Európe a s tým musíme niečo urobiť. Vzhľadom na to si myslím, že organizovanie takéhoto stretnutia na túto tému je veľmi zaujímavým návrhom. E, takáto možnosť sa spomína už v Lisabonskej zmluve a možno by sme nemali eh, len diskutovať o zmene zmluvy ako také, ale možno by sme sa mali venovať eh, tomuto problému nedostatku demokracie v Európskej únii. Domnievam sa, že občania sú čoraz eh, viac zmetení dianím na európskej úrovni, či už ide o Európsky parlament, radu alebo komisiu, občania nemajú presný prehľad o tomto dianí a je potrebné predkladať nové návrhy, aby sme napravili tento nedostatok demokracie. Andrew Duff vypracoval vynikajúci e, dokument a rád by som sa k nemu vyjadril. Ehm, poprvé musím povedať, že úvod je vynikajúci, je veľmi dôležité prečítať si to predtým, ako sa budú predkladať nejaké konkrétne návrhy, pretože tento úvod dokazuje tú dlhú cestu, ktorú prešla európska demokracia a najmä hovorí o dlhej ceste k silnému a politicky významnému Európskemu parlamentu. Pokiaľ ide o priority, ktoré spomína pán Dáv, rád by som sa vyjadril k niekoľkým z nich. Poprvé, pokiaľ ide o volebnú účasť v jednotlivých členských štátoch, ja pochádzam z Luxemburska a tam je 40 občanov, ktorí e, nie sú e, z Európy. A Luxembursko je jednou z krajín, pre ktoré bola zavedená výnimka z Lisabonskej zmluvy 20 ľudí danej krajiny, ak pochádza z inej krajiny ako z Európskej únie, môže sa to krajina nárokovať výnimku z Lisabonskej zmluvy. To má potom vplyv na priebeh volieb do Európskeho parlamentu. Keďže mám za sebou 15 rokov skúseností s touto výnimkou, domnievam sa, že e, tieto výnimky nie sú už potrebné. Nie sú, nemyslím si, že väčšina politikov by s tým súhlasila, ale naozaj si nemyslím, že sú nevyhnutné. Je tu jedna zaujímavá vec, ktorú sme zaznamenali a síce pokiaľ ide o komunálne voľby, občania, ktorí nie sú e, nemajú trvalý pobyt v Luxembursku, ktorí nepochádzajú z Luxemburska, z tretich krajín pochádzajú, majú tendenciu zúčastňovať sa komunálnych volieb o mnoho viac, ale to je postupná tendencia. Nestáva sa takáto zmena zo dňa na deň. Posúvame sa postupne e, k čoraz vyššej volebnej účasti na komunálnych voľbách, ale toto sme nezaznamenali v európskych voľbách. V prípade voleb do Európskeho parlamentu sme zaznamenali, že občania Luxemburska, ktorí pochádzajú z tretích krajín, majú tendenciu hlasovať eh, v týchto voľbách skôr vo svojej krajine pôvodu. To znamená, skôr volia vo svojich domovských krajinách eh, a nie v Luxembursku, ktorú si zvolili ako svoje miesto bydliska. Pokiaľ ide o účasť eh, európskych občanov na týchto voľbách. Sú tu dosť výrazné trendy v tomto vývoji a ja by som si dovolil tvrdiť, že predsa len sledujú vývoj, politický vývoj vo svojej domovskej krajine, aj keď žijú v inej krajine. Na toto nesmieme zabúdať, keď hovoríme o pojme európskeho občianstva. Andrew Duff volá po veľmi radikálnom eh, postupe navrhuje, aby sme za istých okolností eh, dali právo voliť nielen eh, v komunálnych a európskych voľbách, ale aj v národných voľbách pre európskych občanov z iných krajín. Ja by som mu v tomto smere povedal, že v tejto situácii, pokiaľ ide o Luxembursko, by to nebolo priateľné ani možné. Isté, že e, v krajine, ktorá má 40 občanov e, z iných e, krajín, je to problém. Títo ľudia nemajú možnosť zúčastňovať sa politického procesu v danej krajine. Je to problém, o ktorom pravidelne hovoríme, vieme o ňom. Bolo by zaujímavé vypočuť si názory aj iných zástupcov národných parlamentov na tento návrh. A ešte by som sa rád vyjadril k tým nadnárodným zoznamom kandidátkam. Toto nie je poprvýkrát, čo tento návrh je na stole. Viem, že počas 90. Eh, rokov bolo viacero správ z Európskeho parlamentu, ktoré volali po zavedení takéhoto zoznamu. A ja som bol vždy za tú európsku stranu tohto argumentu. Keď sme vypracovávali Maastrichtskú e, zmluvu, vždy sme tvrdili, že v Európskom parlamente sú síce parlamentné skupiny, ale nemáme e, skutočné politické strany, pred ktorými by sa museli zodpovedať tieto parlamentné politické skupiny. Teda v Maastrichtskej zmluve sme rozhodli, že vytvoríme európske politické strany, ale som dosť sklamaný e, z vývoja týchto európskych politických strán. Často sú to strany strán, e, majú síce aparát ako taký, ale nie sú e, skutočnými politickými stranami, tak ako ich chápeme v členských štátoch. Teda som dosť skeptický, čo sa týka vývoja v tejto oblasti. Neviem si predstaviť, ako by to prispelo k zvýšeniu demokracie v Európe. Neviem, ako by to zlepšilo demokratické fungovanie Európskej únie. Je tu riziko, že by sme boli svedkami eh, veľkého predstavenia s jednou, dvoma významnými osobnosťami, ale zároveň by to neprinieslo eh, nič e, nové európskym poslancom. My potrebujeme poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú skutočne zastupovať svojich občanov. Mohli by sme e, tiež prehodnotiť možno cezhraničné volebné regionálne obvody v Luxembursku z hospodárskeho hľadiska, z kultúrneho hľadiska, dokonca aj z politického hľadiska máme veľmi úzkú spoluprácu so susednými regiónmi vo Francúzsku, Belgicku a Nemecku, e, ktoré spolupracujú s Luxemburskom a tam práve ľudia chápu, čo znamená Európa. Tam ľudia práve prekračujú veľmi často hranice a tu myslím si, že by malo význam vytvoriť takýto európsky volebný obvod. To by bolo možno lepšie, ako vytvárať e, volebný, zoznam volebnú kandidátku, ktorá by predstavovala všetky členské štáty. Toľko teda z mojej strany, pán predseda. Mohol by som e, sa ešte vyjadriť e, podrobnejšie k návrhu pána Dafa, ale myslím si, že bolo zaujímavé diskutovať o nedostatku demokracie v Európe a o možnom zlepšení miery demokratickosti takým stretnutím, na ktorom by sa zúčastnili všetci a všetci by sa mohli možno vyjadriť. Ďakujem eh, pánovi poslancovi Benfejovi. A teraz stane slovo pani Angelo Farúža z Malty. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som zablahoželať pánovi Dafovi k jeho správe pretože s týmito pripomienkami prichádza naozaj včas. Pochádzam z Malty. A volebné práva musia ukázať, či budeme naozaj potrebovať alebo nebudeme potrebovať reformu volie. Hovorím tu z pozície toho, ako môžeme posilniť demokraciu v Európe. Keď hovoríme o demokracii, tak musíme vidieť aj to, ako sa dodržiavajú práva tých, ktorí majú právo voliť a mali by sme dohľadať na to, aby tí, ktorí nemôžu voliť, aby nemohli eh, voliť. Ja pochádzam z malej krajiny a v posledných voľbách roku 2008 a vo voľbách do Európskeho parlamentu sme hovorili o rozdiele niekoľko sto hlasov medzi dvomi hlavnými politickými stranami. A samozrejme, to je úplne iná situácia ako vo veľkých členských štátoch. Hovorím to preto, že keď kraj nedojde e, k vážnej reforme volieb, ak takej krajine, ako je Malta, tak potom nebudeme sa môcť pustiť do tej výzvy, ktorú prezentoval pán Dafo vo svojom balíku. Reformy sa musia uskutočniť najprv v jednotlivých krajinách, skôr ako urobíme túto reformu v Európe. Samozrejme, každá krajina má svoju vlastnú volebnú legislatívu. A každý človek má právo voliť, ale musí použiť akýsi občianský preukaz, keď sa prezentuje pri voľbách. Takže každý, kto má tento občianský preukaz, môže ísť voliť. A toto je kontrolný mechanizmus, ktorý sa používa pri všetkých voľbách, či už sú to voľby do parlamentu alebo voľby komunálne. A myslím si, že je to chyba vlády, že polovica z týchto občianských preukazov už neplatí, pretože im vypršala platnosť. A teda nedá sa overiť, či daný človek má právo na tento občianský preukaz alebo nie. Kontroly sú teda do určitej miery problematické. Treba si overiť, či každý človek má naozaj právo voliť. Na Malte sú voľby veľmi spochybňované, dokonca aj voľby do Európskeho parlamentu. My nie sme ako tie krajiny, ktoré majú 30 alebo 40 ľudí, ktorí hlasujú. Nie. Na Malte 90 alebo 80 ľudí volí. Preto mám pocit, že musíme preskúmať, čo sa deje v členských štátoch, hlavne v malých členských štátoch Musíme sa postarať o to, aby dohľad a reforma volieb boli konzistentné. Pokiaľ ide o to zvýšenie počtu europoslancov o 25, musím povedať, že tým sa dosiahne rovnováha a európske strany budú poskytovať zoznamy týchto 25 kandidátov. Naša krajina sa k tomu zatiaľ nepripojila a preto súhlasím so svojim kolegom z fínskeho parlamentu a takisto aj súhlasím eh, s Lordom Bownesom eh, v tom, že si treba preskúmať postupy, ktoré existujú v jednotlivých krajinách. Ak sa nenaplnia požiadavky v jednotlivých krajinách, tak potom nebudeme ani pripravení na túto reformu zmluvy. Ďakujem. Ďakujem za vaše vystúpenie, pán Farúča. A teraz do eh, diskusie sú už prihlásení mnohí ďalší, takže už eh, nebudeme postupovať veľa toho vzorca, dvaja zastupcovia Národného parlamentu a jeden z Europarlamentu. Takže môžeme to striedať. Budeme sa snažiť zastúpiť všetky politické skupiny, nevynechať žiaden politický aspekt. Slovo teraz dostane pani Sandrin Bie. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem, pán predseda. Merci, euh, monsieur... Takisto by som sa chcela poďakovať pánovi Dafovi za kvalitu jeho správy. a chcela som ho uistiť o našej podpore. O teda podpore európskych ekologov. Tento proces, ktorý ste začali, by mal pohnať európsku demokraciu vpred a mal by priviesť európskych občanov bližšie k Európe. V prvom rade by som chcela poukázať na to, že si uvedomujeme, že nebude stačiť na reformu volieb, zvýšenie legitimnosti e, parlamentu v očiach verejnosti, ale budeme musieť ďalej rozvíjať európske občianstvo, lenže to samo e, nebude účelom, ktorý chceme dosiahnuť. Ak chceme prekonať tú medzeru medzi občanmi a Európou, nesmieme vynechať ani jeden z dôležitých krokov. Myslím si, že správa pána Dafa, ktorá sa týka revízie Európskeho volebného systému, prispeje k naplneniu týchto víziev. Chcela by som sa venovať štyrom konkrétnym bodom. V prvom rade Eh, by som chcela hovoriť o europoslancoch, ktorí budú volení na nadnárodných zoznamoch. Súhlasím s touto víziou, ale prečo 25? Prečo iba 25? Prečo nie viac? Potom moja ďalšia otázka je, prečo 25 poslancov navyše? Prečo by sme nemali mať pravidlo, ktoré by znamenalo, že by sme mali viac e, nadnárodných zástupcov v rámci toho počtu poslancov, e, ktoré, ktorých už máme. Takže toto je jedna otázka, ktorá ostáva otvorená. Potom ďalšia vec. E, vy ste hovorili o volebnom orgáne vo svojej správe. Áno, to je potrebné, ale v jednom bode si musíme veci objasniť. A to v tom, že tento orgán by mal byť nezávislý a musíme zabezpečiť túto jeho nezávislosť a takisto musíme zaručiť možnosť, aby tento orgán bol úplne nestranný a nezávislý vo svojich rozhodnutiach. Ak sa nám to podarí, tak potom tento orgán bude môcť mať rozhodovacie právomoci aj vo voľbách do Európskeho parlamentu a bude sa môcť aj odvolávať pred e, Európskym súdnym dvorom. Tretí bod sa týka veku, v ktorom možno už voliť v týchto nadnárodných voľbách. Malo by to byť 16 rokov. To je podľa mňa rozumný vek e, v rámci občianskej iniciatívy, keď už hovoríme o európskom občianstve. Ale v rámci volebného postupu by to, myslím, znamenalo, že volebné a občianské práva by mali občania aj na celobskej úrovni, pokiaľ títo občania nemajú takéto práva na národnej úrovni. No a nakoniec by som chcela povedať, že som presvedčená, že zosúladenie jednotlivých typov hlasovania v krajinách a jednotlivých typov proporcionality je dôležité pre nadnárodných poslancov alebo kandidátov aj pre uh, europoslancov, pretože tým by sa zvyšila legitimnosť demokraticia v Európe. Ďakujem. A teraz tu budeme španielského zástupcu senátora uh, Ramunda Fondemora. Rečník hovorí, nehovorí do mikrofonu. Adesso va, eh, va bene. Eh, grazie presidente. grazie signor presidente. Eh, con rapidez. Quiero felicitar. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručný. Rád by som eh, ocenil túto iniciatívu Európskeho parlamentu aj eh, Andrew Duffa a tiež chcem oceniť to, že ste pozvali eh, poslancov národných parlamentov, pretože to je dôležitá otázka a tu je potrebné koordinovať kroky národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Ja ako poslanec Národného parlamentu, ako poslanec Senátu v Španielsku som sa dozvedela o tejto iniciatíve iba nedávno, pred niekoľkými dňami. Viem, že e, Európsky parlament už pracuje e, na tejto otázke dlhšie. Isté, že ešte nemáme e, úplne konečné stanovisko k tejto veci. Nebudem teraz hovoriť v mene celého parlamentu španielského alebo v mene všetkých ostatných politických skupín. Mám tu svojho kolegu z politickej skupiny, ale nemáme žiadne spoločné stanovisko. Nechcela som však premeškať túto príležitosť a povedať niekoľko slov, pretože si myslím, že akákoľvek e, iniciatíva tohto druhu je veľmi zaujímavá. Musíme sa snažiť e, zlepšiť legitímnosť, efektívnosť fungovania Európskej únie, posilniť demokraciu v Európe a tiež e, zharmonizovať volebné procesy v členských štátoch. Myslím si, že táto iniciatíva je veľmi zaujímavá a som veľmi rád, že existuje. Je mnoho otázok, na ktoré je ešte potrebné nájsť odpoveď. Isté, že koordinácia medzi európskymi, európskym volebným systémom a volebnými systémami členských štátov je veľmi dôležitá. Mám teraz na mysli e, ťažkosti, ku ktorým môže dôjsť, ak sa napríklad rozhodne, že Európsky parlament e, že do voľby e, do Európskeho parlamentu bude platiť ten minimálny vek 16 rokov, ale v niektorých členských štátoch je tento vek e, až na úrovni 18 rokov. Teda toto napríklad by mohlo e, spôsobiť problém, pretože ak niekto, kto má 16 rokov, sa zamyslí nad tým, že môže hlasovať v jedných voľbách, ale v iných nie. Teda v týchto oblastiach napríklad je potrebné lepšie skoordinovať rozhodnutia a kroky. Myslím si, že návrh nadnárodnej kandidátky, ktorá bude zastupovať všetky členské štáty, je vynikajúcim návrhom. Myslím, že by to posilnilo samotnú myšlienku Európy, teda táto iniciatíva je podľa mňa veľmi zaujímavá. Mám isté pochybnosti a iste nie som sám, čo sa týka regionálnych volebných obvodov, tam, kde členské štáty a ich obyvateľstvo presahuje 20 miliónov. Viem, že to môže viesť, viesť k viacerým problémom môže dôjsť k takým interpretáciám, ktoré neboli pôvodne plánované v pôvodnom návrhu. To je úplne bežné. V politike často sa dejú veci, ktoré sa nedajú predvídať, nielen v európskom kontexte, ale aj v národných kontextoch. Často tieto veci sú protichodné. Isté, že je potrebné hovoriť o väčšej miere Európy, ale ak hovoríme zároveň o, o väčšej miere regiónov, tak budeme vzdialovať eh, ten veľký európsky projekt eh, ďalej od občanov. A to môže byť eh, dosť v protiklade s tým, o čo sa niektorí snažia. Teda na týmto je potrebné sa zamyslieť, ako budeme um, zabraňovať problémom, ktoré súvisia s hranicami, s regiónmi. A to by sa týkalo viacerých oblastí. Teda nad týmto sa musíme ešte zamyslieť. Myslím si, že ten nápad konventu je veľmi dôležitý, tak aby aj národné parlamenty mali možnosť zúčastniť sa tohto procesu, nielen Európsky parlament. Túto iniciatívu teda vítame. A sú tu aj ďalšie návrhy, napríklad úvodné ustanovenie je, kde sa hovorí, že počet občanov, ktorí majú pobyt eh, v danej členskej krajine a ich volebná účasť je veľmi nízka. Možno v niektorých krajinách to platí, ale v Španielsku je mnoho občanov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí hlasujú v európskych voľbách a ktorí volia aj v komunálnych voľbách v Španielsku a je mnoho primátorov a starostov e, v Španielsku, e, ktorí pochádzajú z iných krajín. Okrem toho je napríklad vo Valencii mnoho miest, e, kde je veľký počet obyvateľov z viacerých e, rôznych iných krajín e, Európskej únie, nielen zo Španielska. Môj kolega zo Senátu je z Kanárskych ostrovov a zrejme tam tiež zaznamenali rovnaký vývoj. Teda nie všetko je rovnaké v celej Európe. Isté, že chápem, v Veľkej Británii je možno menej občanov Španielska, je tam možno niekoľko, ale môžem povedať, že v Španielsku je mnoho Britov, ktorí tam žijú a využívajú svoje volebné právo a dokonca niektorí z nich sa stali primátori, starostovia a tam v týchto mestách a dedinách dokonca ani obyvateľstvo nie je väčšinovo španielské. Rád by som na záver, pán predseda, poďakoval za túto iniciatívu. Rád by som zablahoželal vám k tejto iniciatíve a boli by sme veľmi radi, keby sme nadalej mohli spolupracovať v tomto smere, aby sme dosiahli eh, zlepšenie demokracie v Európe. Ďakujem, som veľmi spokojný s tým, ako prebieha táto diskusia, že naozaj sa zachádza do hĺbky. A tí, ktorí sa vyjadrili, naozaj sa zasadzujú eh, za to, aby sme spoločne hľadali eh, riešenia. Teraz e, bude mať e, slovo kolega z e, Europarlamentu, z člen našho výboru, za socialistov. Mm, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hovorím ako koordinátor pre skupinu socialistov v ústavnoprávnom výbore. Tiež by som vás všetkých chcel srdečne privítať. A chcel by som začať tým, že poviem, že súhlasíme s pánom Dafom, teda s pánom spravodajcom, v tom, že naozaj je potrebné mať túto rozpravu. Ide o rozpravu načrtnutú v dokumente, o ktorom hovoríme. Domnievame sa, že ciele, pokiaľ ide o dokonalovanie nášho volebného systému, zvýšenie účasti na voľbách, a snaha o posilnenie vzťahu medzi občami Európskeho parlamentu, to je niečo, čo je naozaj veľmi potrebné. Najmä vzhľadom na údaje, ktoré už máme k dispozícii, ehm, musíme si robiť veru obavy o tento vzťah. Túto rozprávu považujeme za veľmi užitočnú a máme záujem vypočuť si, čo k tomu hovoria ostatní. Nemyslím si, že by sme túto rozpravu mohli viesť, keby sme si neuvedomovali politické postavenie národných parlamentov. A takisto potrebujeme vedieť, čo hovoria politické strany na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni. Máme niekoľko predbežných myšlienok a chcel by som sa s vami podeliť aj o niekoľko obav. Je tu veľa oblastí dohody a veľa oblastí, v ktorých súhlasíme, lenže sú tu aj určite problematické oblasti. Poprvé, reformy e, volebného systému, ktoré by zahrňali aj reformy národných systémov sú veľmi zložité, keď napríklad chcete zmeniť vek, v ktorom môžu ľudia voliť v každej krajine, alebo keď chcete zmeniť volebné obvody podľa územného alebo iného princípu, alebo keď chcete urobiť reformu spôsobu prideľovania kresiel v parlamentoch, či chcete, aby eh, ten systém bol polotvorený, otvorený alebo akýkoľvek. Jednoducho Podľa nás je veľmi zložité meniť národné e, volebné zákony. To poprvé. Po druhé, Bol tu návrh európskeho stretnutia, e, ktoré by sa e, sústredilo iba na tieto body. My si však nemyslíme, že je na to vhodný čas. My sme v Európe iba nedávno urobili pomerne významné politické reformy a momentálne čelíme veľmi zložitým problémom, hlavne pokiaľ ide o ekonomickú situáciu a preto nie je vhodné, aby sme zvolávali nejaké stretnutie na riešenie iba tejto jednej záležitosti. Európska rada by musela zvolať eh, takéto stretnutie, ale nemyslím si, že by o to mala záujem. keby Európsky parlament prišiel s takýmto návrhom, neviem, či by si ho Európska rada vypočula a či by vôbec ocenila takýto návrh. Ale pokiaľ ide o to, či je táto rozprava potrebná alebo nie, a či sa e, máme pozrieť na volebný systém a zmluvy v oblasti volebného systému, tak si myslím, že je to naozaj užitočné, ale uh, iba v rámci väčšieho balíka. E, hlavne pokiaľ ide o ekonomickú správu. To je kľúčová záležitosť v Európe. Včera sme mali stretnutie pracovnej skupiny, e, ktorá prišla so šiestimi návrhmi na reformu správy ekonomiky e, v Európe. Pozreli sme sa tam aj na to, či by rozpočty jednotlivých štátov sa mali schvaľovať so súhlasom komisie alebo nie. Toto sú všetko zmeny, ktoré sme e, navrhovali a možno sa dohodneme, že bude treba prispôsobiť zmluvy aj tomuto novému spôsobu správy hospodárstva členských štátov EÚ. A možno práve o týchto veciach by sme mohli zvolať stretnutie. Po tretie, ten nápad s nadnárodným zau- zoznamom je naozaj zaujímavý, ale chcel by som spomenúť niekoľko námietok voči tomu. Poprvé, znepokojuje nás to, že tento zoznam by neobsahol všetky krajiny. A mali by sme tam obrovský nepomer, pokiaľ ide o zástupcov jednotlivých krajín. A v niektorých krajinách by jednoducho tento zoznam nebol veľmi populárny. Po druhé, znepokojená, že by tu nakoniec vznikol akýsi duálny systém. Mali by sme dva typy členov. Ako keby to boli dve rôzne kategórie poslancov. A tento nadnárodný zoznam by možno obsahoval veľmi dôležité osobnosti, alebo VIPs, ako sa im hovorí, alebo jednoducho osobnosti, ktoré by boli slávne, ale možno politicky nie tak e, dôležité. Mali by sme obavy, že tento narádny zoznam by bol veľmi vzdialený od občanov. Mali by sme obavy, že títo poslanci by vôbec nemali blízko k občanom. Mali by sme dvojitý systém hlasovania. Pri hlasovaní by voliči dostávali dve kandidátky a podľa nás by to iba poplietlo voličov. A máme teda svoje pochybnosti a chcel som vyjadriť naše obavy bez toho, aby som tu vyjadroval stanovisko celej skupiny. No a nakoniec, pán predseda, aj my máme obavy, e, ktoré sa týkajú účasti voličov na voľbách do Európskeho parlamentu. Ale nemohli by sme to riešiť iným spôsobom? Čo keby sme mali kandidáta, ktorý by viedol komisiu pre každú politickú skupinu? nebylo by dôležité navrhnúť občanom jedného kandidáta, ktorý by viedol politickú skupinu. Neposilnilo by to voľby? Nebolo by to lepšie, ak máte tieto nadnárodné zoznamy? Nebolo by lepšie, keď sme tam mali jedného vodcu, ktorý by viedol politickú skupinu. Dajme tomu, že by sme mali jedného kandidáta, ktorý by bol kresťanským demokratom, jedného kandidáta za EPP, jedného kandidáta za liberálov a tak ďalej a nemohli by sme povedať, že ten zoznam, ktorý by dostal najviac hlasov, ten by vyhral? Alebo by sme to mohli prepojiť na národné zoznamy? Chceli by sme teda trošku prehlbiť túto rozpravu a chcel som iba poukázať na tieto pochybnosti, ktoré máme. Ale predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi Dafovi za to, že inicioval túto rozpravu a chcem ešte povedať, že naša skupina si veľmi rada vypočuje všetko, čo chcete povedať k tejto téme, ale možno by sme mali prísť s o mnoho väčším počtom návrhov, než pôvodne bolo uvedené v správe. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Ako vždy ste boli veľmi jasní. Slovo teraz odovzdávam pánovi Tomasovi Akovskému z Polska. Nech sa páči.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 Rovnako ako predačníci môžem povedať, že ani u nás vláda, ani parlament ešte si nevypracovali spoločné jednotné stanovisko na túto tému. Ale napriek tomu by som sa snažil e, trochu zahrnúť tú diskusiu, ktorá u nás prebehla. Predovšetkým sme pochválili zámer tohto dokumentu, úsilie zvýšiť záujem o voľby do európskych inštitúcií medzi európskymi občanmi ale e, zhrnutie tých rôznych riešení by bolo ťažké. Diskusia bola dlhá a veľmi živá, podobne ako tá dnešná tu. A zaujímavé je, že stanoviská poslancov sa často odchylovali od e, postojov politických skupín. Oficiálny postoj strany sa často líšil od e, osobných postojov poslancov a potom otázka regiónov, otvorených volebných zoznamov. E, Takýmto spôsobom sa už volia poľskí europoslanci. Máme 13 volebných okrskov v Poľsku a predovšetkým z tohto dôvodu e, toto riešenie bolo hodnotené pomerne kladne, aj keď teda nie všetci e, sa za ne stávali, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že väčšina polských poslancov hodnotí tento regionálny systém pozitívne Rovnako tak aj e, e, ten, pre, ten postup okolo preferenčného hlasu. A pokiaľ ide o celoeurópsky volebný okrsok, v Poľsku možno sa s tým spojovalo to, čo sme mali e, ešte prednedávnom, pred desiatimi rokmi. Sme mali celoštátny zoznam, kde každá strana prispela svojimi kandidátmi a Hodnotilo sa to tak, že sa povedalo, že by to skôr e, smerovalo k stranickým nomináciám do tejto kandidátky. A e, tá možnosť voľby by bola minimalizovaná, pretože tie veľké strany by skôr e, si rozhodli, kto sa na zozname bude nachádzať. A tí, ktorí by na zozname nakoniec boli, by predstavovali tie najväčšie frakcie a mali by potom veľmi veľkú šancu sa aj do parlamentu dostať. A potom by sa mali vždy e, redistribuovať e, tí kandidáti 12 mesiacov e, vopred. To by bolo ťažké ratifikovať, lebo predsa len tam musí prebehnúť určitý schvalovací proces. A takisto E, kladne sa nevnímalo ani zníženie volebnej účasti, teda že už 16-roční občania by mohli voliť. To sa nám zdá byť e, prehnané. Ale ako som už povedal, veľmi sme ocenili iniciatívu tých riešení, ktoré smerujú predovšetkým k snahe zjednotiť všetky e, volebné poriadky vo všetkých štátoch. Eh, do takej miery, do akej by to bolo možné, ale aspoň technicky napríklad skrátenie volebného obdobia na dva dní eh, a takisto presun volieb na máj, polský parlament aj vláda budú pracovať. Ďalej na tejto otázke s veľkým záujmom ju sledujeme. A dúfam, že to stanovisko, keď sa to celoeurópsky e, e, zladí, budeme radi sa zúčastňovať e, všetkých prác na tejto téme. Prezident Tarchovský. Ďakujem, slovo má teraz poslanec Starchovský. Andrew, you, you've heard it from most of us that we share your ambition. Andrew, od mnohých z nás si počul, že uh, máme rovnaké ambície ako ty, ale potom mnohé tvoje nápady boli kritizované. Istý čas som nad tým rozmýšľal a ja budem hrať úlohu diablovho advokáta, pretože sú tu určité problémy, ktoré tu vidím a ktoré by mohli nastať u niektorých tvojich nápadov. A či ich podporujeme alebo nemusíme o nich porozmýšľať. Problém je v tom, že by sme mali ísť krok za krokom. A niektoré z tých nápadov keď sa pozrieme na to, akým smerom sa uberá rozpráva, e, Niektoré z nich teda by mohli byť kontraproduktívne, najmä pokiaľ ide o financovanie kampane a keď ide o nadnárodné zoznamy. A uvediem za chvíľku príklady. V prvom rade teraz nemožno robiť kampaň pod európskou zástavou, teda pod zástavou našej politickej strany. Prvým krokom by malo byť dovoliť používať logo strany v európskych voľbách, aby sa zvyšlo povedomie občanov. No ale to by mohlo viesť aj určitým problémom. Určite si eh, viete predstaviť, ako tie bulvárne plátky Británii píšu, že eh, Andrew Duffa podporujú federalistické peniaze z kontinentu. A viem, že by si to neurobil, pretože ťa poznám veľmi dobre, ale takisto poznám e, veľa ľudí, e, ktorí sú z konzervatívnych volebných obvodov a ktorí by s tým mohli mať problémy. Je to nacionalistická rozpráva, keď sa hovorí, že e, nás podporujú nejaké tajné peniaze z federalistických zdrojov alebo zo zahraničia a tak ďalej. A nie som si istý, či mnohé členské štáty sú na niečo také pripravené. Takže naozaj to, čo navrhuješ, môže byť v určitej miere kontraproduktívne. Po druhé, veľmi dobrý nápad mať nadnárodný zoznam môže vyprovokovať určité celoeurópske zmýšľanie vo voľbách a môže pridať celoeurópske prvky do volieb, ale keď sa pozrieme na podrobnosti, tak to nemusí byť také jednoduché. Uvediem to na príklade Národného zoznamu. Viete si predstaviť, ak by sa rozprudili rozpravy o tom, kto bude prvý na zozname, kto bude druhý na kandidátke, koľko ich bude z tejto krajiny, koľko ich bude z tamtej krajiny. Nie som si istý, či to bude naozaj dobré, keď chceme zachovať celoeurópsky charakter Európskej únie. A ďalšia vec je, že tu máme problém s tým, či sa človek môže objaviť na dvoch kandidátkach naraz. Ak napríklad máte nejaké veľké politické zviera, bude mať odvahu objaviť sa iba na nadnárodnom zozname? Obávam sa, že väčšina ľudí e, bude chcieť mať istotu a povedia, tak fajn, dajte ma na tú nadnárodnú kandidátku, ale ja chcem byť aj na národnej kandidátke. No a potom to vyvolá celú diskusiu o tom, či je to vôbec myslené vážne, pretože ak je niekto na nadnárodnom zozname a rovnako aj na národnom zozname, tak e, predsa to nepovedie k nejakým pozitívnym výsledkom. A okrem toho tu chcem uvieť ešte jeden príklad. Ak predseda Buzek povie, že chce byť na, na národnej kandidátke a predo mnou bude na národnej kandidátke, čo bude eh, môjim cieľom? Mojím cieľom bude podporiť ho na tom nadnárodným, eh, nadnárodnom zozname, pretože keď ho zvolia na národnom zozname, potom ja, keď budem pod ním, budem mať väčšiu šancu na národnej kandidátke. A takto budú premýšľať mnohí ľudia, E, ktorí budú chcieť e, väčšiu výhodu pre zvolenie na národnej kandidátke. A toto je politika. E, preto tu vznikne jav kde ľudia budú podporovať hlavne kandidátov svojich vlastných krajín. Nebudú hovoriť, podporme toho najlepšieho na národnej kandidátke a potom voľme nadnárodnú kandidátku. Myslím si, že tá e, myšlienka je dobrá, ale nemusí sa dobre vyvrbiť, pretože ľudia sa budú hádať o tom, kto má byť prvý, kto má byť druhý, kto má byť tretí na tejto nadnárodnej kandidátke a e, jednoducho budú chcieť sledovať logiku národnej kandidátky. Takže čo vám chcem povedať je, že by sme mali popremýšľať veľmi podrobne o týchto nápadoch. Niektoré z nich nie sú totiž veľmi jasné. A každá politická strana zostaví zoznam 25 kandidátov alebo viacerých a potom tam stanoví aj poradie, kto bude prvý, druhý, tretí. Je toto dobrý nápad? Alebo urobíme to abecedne? Alebo si stanovíme nejaké prahy, nejaké limity? Povieme si 5%? Ak nie, tak budete mať 30 rôznych kandidátiek. Ako to chcete teda všetko poriešiť? Pretože dobrý nápad, ak nie je dobre pripravený, nedopadne dobre a potom môže byť aj zosmiešnený takýto dobrý nápad, pretože e, nakoniec sa, sa využije iba na antipropagandu. Budú ľudia tvrdiť, že voliči nie sú pripravení, pretože nevidia, že všetko prebieha tak, ako si to vysnívali, alebo ako si to vysníval autor strany. Myslím si, že treba doriešiť tú otázku tých národných kandidátiek a nadnárodnej kandidátky, pretože tam budú určité trenice. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem. V každom prípade je to veľmi dôležitá myšlienka e, s týmto predsedom, pretože ide tu, dať, ide tu o to dať odpoveď na, na teda chýbanie e, európskych e, politických strán čo súvisí s e, vlastne kultúrou takou istou, akú majú e, národné politické strany. Ja by som povedal mm, e, k tomu, čo povedal kolega Dáv že by bolo dobre, keby objasnil, či tých 25 doratočných sú naozaj nad rámec, alebo či sú súčasťou tých 751. Pretože toto zo sebou prináša viacero problémov. Problém e, pozmenenia toho národného zastúpenia. A potom sú tu aj ďalšie problémy, ktoré by sa dali vyriešiť. Vo viacerých krajinách už sa tomu tak deje, e, že e, sú tam preferenčné eh, hlasy za jednotlivé politické skupiny. Takže to je podľa mňa sekundárny problém. Ale ak chceme posilniť eh, politické skupiny na európskej eh, úrovni, treba hľadať nejaké riešenie. Nemusí, nemusí to byť tých 25 pretože týchto 25 e, s nimi sa spája značný počet problémov, ktoré som e, šťastie aj načrtol. A teraz sa vyjadrí e, kolega Styrianides z Cyperského parlamentu. My v Cyperskom parlamente sme ešte neukončili diskusiu na túto tému. A preto e, sú dosť e, rôzne názory v tejto oblasti. A e, tiež teda to, čo pravia poslanci, neodráža často ani líniu politickej strany, z ktorej pochádzajú. Chcel by som pogratulovať a poďakovať pánovi Dafovi za jeho prácu. Myslím si, že svojou správou Určite nemohol pokryť všetko, ale snaží sa spomenúť všetko to, čo je naozaj dôležité. Naozaj sa e, snaží zaoberať e, tými citlivými miestami, tými, tými dôležitými bodmi. A my, ktorí už roky pôsobíme v politike, vieme, že ide o to, ako by sme mohli občanov zainteresovať do politiky, ako ich e, môžeme e, vlastne, e, ako môžeme ich záujem o ňu podržať, aby vedeli, že naša Európa je aj ich Európa. Doteraz sa nám to vždy nedarilo a v posledných eurovoľbách sme, myslím, mohli konštatovať, že sme zlyhali v tejto oblasti. Myslím si, že si tu nemusíme nič nahovárať. Takže keď sa chceme pridržať eh, určitej logiky a, hovoriť, že mm, chceme mať a vytvoriť ideálny volebný systém, tak potvrdíme iba to, čo eh, si verejnosť už aj tak myslí, teda že rozhodujeme eh, o byrokracii v Bruseli, lebo si želáme rýchle riešenia, ktoré v podstate neriešia základ problému, jadro problému. Ehm, Takže dobrý zámer je často nepriateľom e, toho dobrého, preto by sme sa mali snažiť e, a mali by sme podporiť túto myšlienku toho konventu a mal by sa vytvoriť, zorganizovať čo najskôr, pretože volebný systém je predsa komplementárny prvok, e, ktorý prepája politiku s občanmi, takže konvent by mal byť naozaj prvý krok, pokiaľ ide o zavedenie zmien. Zaznelo tu veľa vecí v súvislosti s tými nadnárodnými európskymi zoznammi, čo sa e, s nimi snažíme docieliť. Určitú, určitý nadnárodný postoj, nejakú novú paneurópsku dimenziu. To je minimálne teda aspoň e, ich e, cieľ. Počuli sme určité pochybnosti predrečníkov a na, na úrovni detaily určite majú pravdu, ale Nemohli by sme nájsť aj riešenia na tieto e, problémy? E, vo väčšine krajín e, v eurovoľbách boli zoznamy, volebné zoznamy, Takže prečo by sme nemohli aj na celoeurópskej um, úrovni dať na, túto, na tento nadnárodný zoznam naozaj známe osobnosti? Mohol by to byť zoznam, ktorý by existoval paralelne popri e, tý, to, e, tých národných e, volebných zoznamoch. Ja si myslím, že riešenia sa dajú nájsť. Určite, že sú tu problémy, ale dajú sa nájsť aj riešenia na ne. Takže takýto nadnárodný postoj k týmto eurovoľbám by sme tým podľa mňa dosiahli. A v teda je potrebné, aby pri eurovoľbách sa posilnila tá celoeurópska dimenzia. Túto paneurópsku myšlienku by sme naozaj sa jej mali pridržiavať a posilňovať ju. A tieto európske zoznamy sú, myslím, e, vynikajúce v tomto ohľade, aj keď teda v jednotlivých otázkach by ešte mohli e, vznikať nejaké ťažkosti. A nemyslím si, e, že by sme mali jednoducho iba zvyšovať počet europoslancov. Tým by sme vytvorili Eh, jednoducho iba pár pracovných miest pre našich ľudí. A problémy by sa tým nevyriešili, tie problémy, ktoré máme. Tie krajiny, ktoré sa podelajú na voľbách a ktoré umožňujú nadnárodný zoznam, tie by mali mať aj menej miest potom eh, v eh, tých národných zoznamoch. To by bolo podľa mňa to vhodné riešenie aj na to, aby tu sa zachoval ten pomer medzi e, kreslami z jednotlivých e, krajín. Takže bolo by to na členských e, štátoch, ako by tie posty rozdelili medzi teda tú, ten nadnárodný zoznam a ten národný. A ešte pár ďalších myšlienok. Na čím by sme sa mali zamýšľať je nasledovné dôveryhodnosť, aj pokiaľ ide o systém e, politických strán, ako ho poznáme v členských štátoch. V časoch krízy aj politika stojí pred mnohými e, problémami, pretože mnohým e, sa hovorí, e, vyčíta, že politické strany sa nepostarali o to, aby e, sa ľuďom dobre žilo. A tieto polo otvorené e, zoznamy, to je práve v tejto súvislosti veľmi zaujímavá myšlienka, pretože občan by vlastne s tou svojou politickou stranou E, že by, by jej prisudil túto nejakú známu osobnosť a to by sú to by určite bolo e, nápomocné. A ja si myslím, že Je teda e, potrebné, aby nezávisle od príslušnosti e, k nejakej strane táto osobnosť bola považovaná za, tak povediac, e, plnohodnotnú. Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ ide o to preferenčné hlasovanie, myslím si, že k tomu ste sa vyjadrovali. Nie som si istý. To samozrejme je už ďalšia dimenzia, ďalší okruh a teraz Európsky parlament, pán poslanec Ilke.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 Ehm, Stráha na druhej strane a angažovanosť niečo dosiahnuť. A to ehm, naozaj zo sebou prináša aj mnoho dynamiky a mnoho prvkov. Ide o to, že že diskutujeme o systéme, volebnom systéme, ktorý je zastaralý a že ho potrebujeme zreformovať. Andrew Duff so svojou správou vysiela dôležité posolstvo Ide o to, aby sme prekračovali hranice medzi politickými trikmi a cieľmi. Andrew Duff navrhuje dodatočných 25 kandidátov pre nadnárodný e, zoznam, aby sa zachádzalo nad e, tento e, e, e rámec tej národnej dimenzie. Ale hovorí, že matematika jedného dňa e, by mohla dostať za úlohu vypracovať nejakú formulku, podľa ktorej by sa spravodlivejšie prerozdeľovali kresla v parlamente. A Adjudav navrhuje aj európsky e, prvok, e, ktorý by sa včlenil do európskych volieb. A on si myslí, že by bolo dobré, keby sa vytvorili regionálne volebné okrsky. A to je, tak povediať, opatrný krok. Ale ak by sme vytvorili takéto regionálne okrsky, tak e, musíme konštatovať, že v niektorých regiónoch by sa viedli skutočné boje. a kandidáti by sa tým stali rukojemníkmi politických citlivostí jednej alebo druhej strany. Dôsledkom eh, toho by bolo, že Ja by som sa chcel zasadiť za nadnárodný volebný okrsok a, pok- e, a týkalo by sa to teda e, európskeho občianstva. Je to problém, o ktorom sa určite bude diskutovať do hĺbky. Myslím si, že by sme mali ostať realistickí v niektorých ďalej rozvinutých krajinách. Žijú občania z menej rozvinutých krajín a tí tam predstavujú 20-30 obyvateľstva. A tí sa samozrejme budú snažiť využívať výhody sociálneho štátu. A je to aj dobré, pretože tieto rozvinuté krajiny potrebujú pracovné sily. Takže potrebujeme harmonizovaný volebný e, systém, volebné právo. Tak prečo by sme nemali pouvažovať na tým, že by sa vytvorila, e, takisto vytvorilo aj spoločné európske občianstvo? tu by myslím, že by bolo dobre konzultovať expertov, nielen teda matematikov, ale aj expertov, ktorí sa veľmi dobre vyznajú s rôznymi systémami a aproximáciou odlišných systémov. Národné parlamenty, e, tu zastupujeme my a národné parlamenty tiež diskutujú o týchto európskych parlamentoch a to do hĺbky, ale tomu to ešte nie je pravidlom. Som si istý, že v niektorých národných parlamentoch e, dnešná e, diskusia sa ešte nikdy nekonala. A ak e, tak vlastne až s veľkým oneskorením časovým. 2014 vtedy budú občania znova voliť a bolo by dobré, keby volili podľa e, systému, ktorý bol inšpirovaný návrhmi pána Dafa. A teraz má slovo pán Gapsips z Litvy. Dėkoju labai. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomus. Ďakujem, pán predseda. Tá správa je veľmi zaujímavá, rovnako aj diskusia. Vyjadrím teraz svoje vlastné stanovisko a nie stanovisko nášho parlamentu, pretože u nás ešte neprebehla diskusia na túto tému, ale uskutoční sa. Keď dnes mám posúdiť túto správu a keď mám povedať, či ide o revolúciu alebo devolúciu, tak musím povedať, že z pohľadu politika je to revolúcia. Hovoríme o určitých aspektoch, o určitých odtieňoch, pretože sa to týka každého z nás, či bude zvolený alebo nie. A ako volič poviem, že je to evolúcia a ani nezistím, či sa táto reforma uskutoční alebo nie do roku 2014. A teraz mám ďalšie argumenty. Litva je často pokusným králikom. Máme rôzne volebné systémy. Máme napríklad voľbu prezidenta v priamých voľbách a nebude to mať nejaký veľký účinok či budeme súhlasiť alebo nebudeme súhlasiť s kandidátkou s 25 ďalšími menami. Bude to niečo nové, niečo zaujímavé pre politikov, ale voliči si to ani nevšimnú. A pochybujem, že náš premiér bude kandidovať do Európskeho parlamentu na tejto nadnárodnej kandidátke. No a pokiaľ ide o počet poslancov. Ten počet sa stále mení. Minule bolo 13, teraz 12 poslancov, ktorých tu máme a preto to nevyvolá nejaké veľké politické diskusie. Viete, ako 12 alebo 13, to je pre nás počet, ktorý je priateľný v Litve a nejako to neovplyvňuje politickú mienku a neprináša to ani nejaké obrovské zmeny pre nemeckých alebo španielských voličov. A musíme myslieť na našich voličov. Musíme sa postarať o to, aby sa stále viac ľudí zúčastňovalo volieb. A keď to chceme dosiahnuť, tak sa musíme pozrieť na to, čo si želajú naši voliči. Ak sa k ním chceme naozaj dostať, musíme vedieť, o čom rozmýšľajú voliči. Musíme ich prinútiť venovať sa európskym témam. E, musíme si položiť otázku, či sa náhodou voľby do Európskeho parlamentu nevyužíva iba ako spôsob boja medzi politickými stranami každých 5 rokov. Mali by sme hovoriť o spôsobe volieb. Možno by sme mali zaviesť elektronické voľby, iné, internetové voľby, pretože tým by sa veľmi zjednodušil život eh, mnohých voličov, prilákalo by to mnohých voličov k voľbám. Zatiaľ nemáme elektronický systém volieb, ale v Estonsku funguje dokonale. A tá dnešná diskusia je tak eh, veľmi zúžená a netýka sa iba voličov, bude to diskusia dôležitá aj pre politikov. Bez ohľadu na to, či dojde k tejto reforme v roku 2014 alebo kedykoľvek, jednoducho voliči si to nevšimnú. Myslím si pri všetkej úcte k pánovi spravodajcovi, že táto evolúcia, tento vývoj je potrebný, ale voliči si ho nevšimnú. A keď budeme chcieť, aby si voliči všimli ten rozdiel, tak e, musíme prihliadať na potreby voličov a nepolitikov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Messerschmidt, podpredseda tejto, e, tohto výboru pre ústavné záležitosti. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že zvyčajne podporujem rozpory, rozpravy, e, ktoré sú iniciované e, pánom Dafom. Vždy si užívam tieto rozpravy a musím povedať, že v tejto rozprave to, čo sa odohráva, je pre mňa sklamaním. Uh, Súhlasíme s tým, že sú tu praktické problémy a je potrebné zaviesť určité zmeny, pretože vy hovoríte aj vo svojej správe o tom, že nie každá krajina má e, možnosť voliť poslancov z kandidátiek a tak ďalej. Ale o čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme o tom, že premeníme volebný systém na federálnejší systém. Ani jeden z rečníkov nehovoril o praktických problémoch, ktoré sú spojené s voľbami. My hovoríme iba o niečom, čo vieme a čo sa nestane realitou ešte niekoľko volebných období. A prečo? Pretože ani jeden z národných štátov to nebude akceptovať. Prečo teda strácame čas a hovoríme o niečom, čo je iba v hlave pána Dafa a čo je nádherným pohľadom do budúcnosti. Prečo nehovoríme o problémoch, ktoré majú jednotlivé krajiny v súčasnosti? Ja by som sa radšej tomu venoval. Na 100% súhlasím s tým, že by sme mali urobiť niečo, aby sme zvýšili účasť v eurovoľbách. Ale nejde o to, aby sme mali viac mladých ľudí vo voľbách a toto nedosiahneme tým, keď budeme mať federálnejšie volebné obvody v Európe ja zastupujem určitú krajinu. A ľudia v mojej krajine nevolia preto, že neveria politikom, neveria politike a neveria tomu, že e, Európsky parlament zmýšľa reálne. A dôvodom je sklamanie z myšlienky Európskeho domu. Mali by sme teda urobiť všetko preto, aby Európania pochopili, prečo je dôležité spolupracovať v rámci Európskej únii. Pán Dav, ste pripravení na to, že poviete všetkým voličom Európskej únii, že jediný dôvod, prečo o, treba zmeniť volebný systém, je aby sme mali federalistickejší prístup, že to je jediný dôvod, e, prečo chcete zmeniť volebný systém. Myslím si, že ľudia budú sklamaní, keď si toto vypočujú. Mali by sme skôr porozmýšľať nad konkrétnejšími opatreniami, ako znížiť byrokraciu, ako znížiť nedostatok demokracie a nemali by sme hovoriť o tom, či by sme mali vytvárať federáciu v Európe. Nie, mali by sme riešiť tie problémy, ktoré máme. Samozrejme, poukazujete na niektoré problémy, ale nikto ich nesmelo, pretože je mnoho jednoduchšie a zaujímavejšie hovoriť o ideológiách, než o pr- konkrétnych problémoch v krajinách. Takže Andrew, eh, viedli sme mnoho krásnych rozpráv a máme mnoho krásnych vízií do budúcnosti, ale teraz by sme sa naozaj mali sústrediť na problémy, ktoré máme v súčasnosti. Ďakujem. La parola alla onorevole Elsa pa- Slovo dostane Elsa Papadri Dimitriu eh, z Grécka. Nech sa páči. Πολύ κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα... Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť tejto zaujímavej diskusie, e, ktorú sledujem už viac ako 10 rokov e, vtedy pán Anasopoulos, ktorý bol v predsedníctve Európskeho parlamentu, už predložil správu na túto tému a e, pripadá mi úplne logické, že sa tu formulujú odlišné stanoviska k tomuto návrhu. A ja môžem povedať e, v mene skupiny PP, e že možno by bolo potrebné e, vyčleniť si o mnoho viac času a diskutovať o tomto veľmi zaujímavom návrhu pána Dafa. Ale rada by som sa vyjadrila k jednému dôležitému bodu, a síce k bodu 4 jeho návrhu. Tam sa totiž uvádza, že priama diskusia medzi Európskym parlamentom a radou by mala prebehnúť bez toho, aby sa národné parlamenty zúčastnili tejto diskusie. Kde, prosím vás, ostávajú tieto národné parlamenty? Ja sa domnievam, že národné parlamenty sa musia zúčastniť aj pred samotnou diskusiou, aj počas prípravy tohto opatrenia. Dnes sme si vypočuli aj rečníka z Luxemburského parlamentu, ktorý tvrdí, že občania Európy aspoň na základe doterajších postupov majú dojem, že nestojí za to zúčastňovať sa volieb práve preto, že nie je priame zastúpenie národných parlamentov v tomto kontexte. E, taktiež som si vypočula Roda, Lorda Bounsa z Hornej snemovne britského parlamentu a on veľmi jasne vyhlásil, že poslanci národných parlamentov nemajú záujem na tom, aby posilnili úlohu Európskeho parlamentu. Ja môžem povedať, že ja ako poslanky Národného parlamentu už 20 rokov nesúhlasím s týmto názorom. Rada by som sa ešte vydrala k takej jednej širšej dimenzii, tejto našej diskusii. Myslím si, že po všetkých parlamentných zhromaždeniach je situácia taká, že väčšina, aspoň teda väčšina poslancov sa domnieva, že toto nové európske zriadenie by malo mať silnejší hlas aj Európsky parlament, aj národné parlamenty. Jediný rozdiel v tom je, že my ako poslanci národných parlamentov nie sme e, priamými zástupcami, e, respektíve nie vždy si uvedomujeme význam európskych poslancov e, a oni si neuvedomujú náš význam, pretože bez toho, aby sme mali my možnosť vyjadriť sa k veciam, o ktorých sa rozhoduje, myslím si, že táto diskusia v Európskom parlamente nemá e, skutočný základ, na ktorom by mohla stavať. Mm, a myslím si, že e, v Lisabonskej zmluve sa o tomto vôbec nehovorí. A to nebol ani zámer Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že na to, aby sme ostránili ten nedostatok demokracie, je potrebné, aby sme zaviedli e, nové rovnocenné vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ktoré sebe v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem. Grazie, onorevole Papa Dimitriu. Questo il suo intervento. Ďakujem. Toto dnešné e, podujatie naozaj ukazuje, že dnešná diskusia je naozaj veľmi dôležitá. Hovoríme tu o volebných systémoch, o vzťahoch medzi Národným parlamentom aj Európarlamentom. o architektúra Európskej únie. Samozrejme, že dnes sa nám nepodarí všetky tieto problémy e, vyriešiť. Je to, je to proces. E, pán Šolc. Danke, Ďakujem, pán predseda. Ja by som e, i hneď prešiel k tomu, že pán Dav sa míli, keď v bodoch B a C hovorí o tom, že Európsky parlament musí prijať iniciatívu. E, tá diskusia, ktorú sledujem s veľkým záujmom, jasne dokazuje, kedy je ten správny čas. Na neskôr po ostatných európskych voľbách aj rada, aj parlament a taktiež rovna, národné parlamenty a vlády e, si mali spolu sadnúť a spustiť diskusiu ktorá sa bude zaoberať klesajúcou volebnou účasťou eh, v európskych voľbách. A keď eh, skutočne chceme byť úprimní, tak eh, tu nie je len o klesanie volebnej účasti v eurovoľbách, ale aj vo všetkých voľbách, aj na regionálnej a na národnej úrovni. A mňa veľmi znepokojuje otázka, ako vážne berieme demokratické voľby, demokratické rozhodovanie občanov o demokratických štruktúrach, či už je o E, Európsku úniu alebo na úrovni národnej. Alebo už, e, dajme tomu, iba voľba nejakého primátora. Pretože primátor práve má ten najúžší kontakt e, k občanom. A my sa teraz musíme zabrať otázkou, do akej miery táto dualita účasti členských štátov na európskej politike a európskej účasti parlamentu a iných inštitúcií na ďalšom vývoji Európskej únie. A ja, rovnako ako viacerí zastupcovia národných parlamentov, ktorí uviedli, že ešte nie sú celkom rozhodnutí, ako sa postavia k tomuto návrhu, ani v Európskom parlamente zatiaľ ešte nie je nejaké jednotné stanovisko jednotlivých politických skupín, ani mojej politickej skupine, ani my e, sme ešte nediskutovali dostatočne o tejto správe. tento názor, ktorý teraz e, formulujem, je čiastočne aj môjim osobným názorom. Ako pristúpime k tejto správe, ale myslím si, že samotná správa, e, myslím si, že otvára zaujímavé otázky a preto tie otázky, ktoré Andrew Duff kladie, je potrebné poňať produktívne a e, ja na rozdiel od kolegu Messerschmitta si nemyslím, že je to príliš vzdialené o záujmov občanov. My predsa musíme eh, sa zaoberať volebnou reformou, čo sa týka nástrojov eh, a prostriedkov a musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme zvýšiť demokratickú účasť občanov na procese rozhodovania. A v tomto smere sú voľby nie jediným, ale veľmi dôležitým nástrojom. Ak dovolíte, rád by som ešte predniesol eh, tri alebo štyri pripomienky na tému európskych politických strán, ktorá tu už zaznela. Myslím si, že máme už teraz eh, Európske politické strany, ak sa nemýlim, eh, v súčasnosti je 10. Tieto strany eh, získavajú z rozpočtu zhruba 9 až 10 miliónov eur. Tieto európske politické strany však nie sú samostatnými a právnymi, právnickými osobami, sú zaregistrované v súlade s belgickou legislatívou viac menej. To znamená, úloha európskych politických strán nie je ani uznaná. A ako tieto politické strany, ktoré do roka 2009 nemali ani právo viesť svoju vlastnú volebnú kampáň, ako môžu prosím zasahovať do e, povedomia, do vytvárania povedomia európskych občanov, ako môžu transparentne informovať o tom, čo sa musí rozhodovať na európskej úrovni a čo sa musí ponechať na národnej úrovni, teda tie individuality jednotlivých členských štátov, v čom spočívajú. A preto si myslím, že by sme nemali hovoriť o vytvorení ďalších 25 kresiel v parlamente, ale mali by sme sa zamýšľať nad tým, aké je, aký je pomer e, volebných síl medzi národnými parlamentnými a európskymi e, sílami. Je to v skutočnosti skutočne konkurenčný boj, ktoré národné politické strany by sa vzdali v prospech európskej strany nejakého zastúpenia priameho. To sa síce týka iba otázky politických strán v tomto konkrétnom prípade, ale v skutočnosti ide tu o celkovú formuláciu politiky Európskej únie aj na úrovni exekutívy. Teda ktorá vláda členského štátu je ochotná urobiť eh, ten alebo oný krok eh, v prospech eh, právomocnej európskej úrovni. Teda máme tu e, istú nezrovnalosť e, medzi e, ako to rozhodovať na úrovni elít a na úrovni občanov. Ale je tu aj nezrovnalosť v otázke kompetencií. A túto nezrovnalosť musíme prekonať. A myslím si, že v tomto smere je reforma európskych volieb aj v súvislosti reformy demokratickej účasti aj na národnej úrovni relevantná. A preto by som navrhoval, aby sme sa zamysleli nad tým a diskutovali o tom, či tieto európske politické strany predsa len by nemali mať percento, isté percento poslancov Európskeho parlamentu. Nie navyše, ale v dôsledku zmeny e, toho proporčného systému. Pretože tieto európske politické strany predsa zo spoločných diskusí e, vlastne pochádzajú zo strategického vývoja. Oni nepredstavujú národný pohľad, e, ktorý reprezentujú národný zastupcov politických strán, ale oni sú v podstate stelesnením budúcnosti Európskej únie a práve tento rozmer nám chýba v súčasnosti. A to ešte prehlbuje tú nezrovnalosť e, medzi vnímaním občanov e, toho, čo prebieha na úrovni Európskej únie, na úrovni európskej politiky a to, čo sa deje v skutočnosti, v reálnom živote. Myslím si, že občania aj preto už sú unavení z volieb, pretože si povedia, e, bez ohľadu na to, či volím alebo nevolím, nič sa nezmení. Teda už sú unavení z toho, že sa nedostatočne vnímajú ich problémy na európskej úrovni. To znamená, e, to nie je e, iba problém národný alebo iba problém európsky, je to problém paralelný, je problém, e, ktorý je potrebné riešiť na oboch úrovniach. Možno konvent je skutočne tou správnou metódou, kde by sa všetci stretli, bolo by to ako, akoby zhromaždenie aj národných zástupcov, národných parlamentov, regiónov, Európskeho parlamentu, Európskej inštitúcií, ale taktiež občianskej spoločnosti. A takýto konvent by mal zjednotiť všetkých e, a všetci by sa mali podielať na hľadaní takéhoto e, riešenia. Isté, že je to ambiciózny cieľ, ja si nemyslím, že sa nám to podarí stihnúť do roku 2014, ale musíme sa do toho pustiť už teraz, pretože inak tu opäť budeme sedieť o 3, o 4 roky a budeme musieť skonštatovať, že volebná účasť e, sa nezlepšila. Ďakujem. Ďakujem. Ešte raz eh, teda zaznel problém eh, európskych politických skupín. A jedna novinka, možný konflikt kompetencií medzi národnými e, stranami a eventuálne politickými skupinami na Európskej únie. A potom je tam taká tretia hypotéza, zdá sa mi, e, že som začul, na podporenie európskych volie, pokrem teda toho, čo navrhol pán e, Dá v tých 25 mien na európskom zozname. Vy navrhujete priame voľby, aj teda pokiaľ ide o predsedu komisie. Spomínate aj kvótu na národných e, zoznamoch, e, ktorá by bola rezervovaná pre európske politické skupiny? Slovo má teraz e, maďarský kolega Godine Ungenáži. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, Ja ako nový poslanec v Maďarskom národnom zhromaždení eh, sa cítim veľmi poctený, že sa môžem zúčastniť tejto diskusie. Eh, sme tu dvaja z Maďarska, Obaja pracujeme aj vo výbore pre ústavné veci Maďarského parlamentu, aj v iných výboroch. A pán Messerschmidt, myslím si, že načrtoval veľmi dôležitý problém. A síce prečo sú európsky obč- občania takí skeptickí? Náš výbor v Maďarsku má už e, po FEKRU aj podvýbor, ktorého úlohou je skúmať okolnosti nesprávnych postupov policie z roku 2006 a tiež sa e, zistilo, že tieto nesprávne zákroky boli nariadené z hora v prípade policie. Je to veľmi polutovanie hodné, že došlo k takémuto kroku a je veľká škoda, že Európska únia nepodnikla žiadne kroky na to, aby vyšetrila tieto udalosti. Pán Fratýny, vtedajší komisár, neurobil nič proti tomu a tieto nesprávne kroky maďarskej policie e, nejako nepotrestal. Teraz vidíme, že proti Francúzsku sa prijímajú isté opatrenia v situácii, v ktorej Francúzsko čelí problému ktorý je aj v iných eh, členských eh, štátoch eh, známym problémom a všetci sa s ním musíme zapodievať už celé 10 ročia. Európska únia neposkytuje žiadne reálne odpovede a to práve vedie k týmto skeptickým postojom občanov. V správe pána DAFA sa spomína iba diagnóza, ktorá je podľa mňa správna. Všetko ostatné považujem za dosť zvláštne tá diagnoza je správna. Je tu e, skepticizmus občanov, ale pán Duff e, tu e, trochu mieša príčiny a následky. Príčinou je, že Európska únia nemá k dispozícii žiadne správne odpovede a príčinou je, že až ešte doposiaľ je Európa rozdelená medzi východom a západom, medzi bývalými komunistickými krajinami, e, aj keď tieto sa vnímajú ako rovnocenné k západným krajinám, ale v skutočnosti nie sú rovnocenné. Vidím tu pani Gurmaj, ktorá je zástupkyňou e, práve tej socialistickej strany, ktorá vtedy nariadila tieto zákroky policie. Zdá sa, že sme rovnocenní, ale v skutočnosti, napríklad čo sa týka životnej úrovne v týchto štátoch, tá je taká nízka, že občania už toho majú dosť a pracovníci nie sú dostatočne chránení. Európska únia neposkytuje žiadne odpovede na to, ako je vôbec možné, že Slovensko sa mohlo stať členom V takej situácii, e, keď Benešové dekrety sú ešte stále platné, ktoré znevýhodňujú Nemcov a Maďarov. Európske financie, respektíve 10 všetkých e, európskych peniazí sa stráca v rôznych korupčných kanáloch. A súhlasím s tými, ktorí kritizujú túto reformu. Nielen samotnú reformu, ale kritizujú to, že pán Dáv nepoňal tento problém z pohľadu občanov. Ako to vyriešime, je úplne jedno, pretože problém napraviť nedostatok demokracie je ten, ktorým by sme sa mali zaoberať. A myslím si, že federalizmom a rôznymi národnými kandidátkami do volieb, ktoré e, sa tu snažíme zaviesť, e, sa to nepodarí. Musíme si uvedomiť, že národné štáty um, sa budia, aj keď mnohým sa to nepáči, túto to zamiesť pod koberec. Európska únia je iba akousi zdanlivou mašinériou občania chcú viac národného rozhodovania, viac právomoci na národnej úrovni a o čo ďalej sa bude vzdialovať celý tento volebný systém od občanov, o to menej budú mať občania záujem o celé te, celý tento proces. Väčšina občanov iba vidí vlajočku s hviezdičkami, vidia niekoľko tvári, ktoré z času na čas niečo slúbia, ale nikto nedodržia. Teda Európska únia neposkytuje žiadne skutočné odpovede. Teraz eh, by som eh, sa rád vyjadril k niektorým eh, podotázkam, ak dovolíte, ktorým máme výhrady. Napríklad bod 2b, 6. odsek. Ja ako právnik Viem, a to iste kolegovia potvrdia, e, že práve detaily sú veľmi často problematické. Ako presne bude fungovať tento systém, to ešte nikto nevie. Celá táto reforma v dnešnej forme je mimochodom úplne vo svojej podstate e, nesprávna z pohľadu občanov, pretože tieto návrhy by sa mali formulovať v rámci Lisabonskej zmluvy my síce odmietame Lisabonskú zmluvu, ale ja tu nevidím ani odzrkadlenie Lisabonskej zmluvy v tomto návrhu. Občania teraz čelia otázkam, či by sa mali uskutočňovať reformy alebo nie, ale ako sa tieto reformy uskutočnia, sa opäť rozhoduje e, bez hľadu na ich názor. Pretože bez rozručí občanov e, sa nám nič také nepodarí e, zaviezať tieto nadnárodné kandidátky a nové orgány, ktoré by mali vzniknúť, e, rôzne európske volebné orgány, ešte viac odsudzia Európsku úniu od občanov. A ak skutočne sa zavedú tieto nadnárodné kandidátky, a ktoré budú mať dokonca vyššiu váhu ako národné kandidátky, to nielen nahnevá občanov, ale budú to iste považovať za veľmi nedemokratické. A zvolať konvent. Aj to považujem za eh, zlý nápad. Našťastie eh, v minulosti eh, takéto návrhy zlyhali a opäť zlyhajú aj tentokrát, pretože takéto konventy sami o sebe sú iba byrokratickými inštitúciami, ktoré sú vzdialené občanom a nekonajú niečo v záujme občanov. a nezodpovedne podporujú e, Spojené štáty americké a rôzne e, bláznivé sny bez toho, aby sa skutočne pýtali občanov, čo ich trápi. Diskusia je podľa mňa však dôležitá a um, som veľmi rád, že aj druhá strana dostala možnosť vystúpiť. Ďakujem. Grazie per i suoi no. A DAF... Uh, no, uh, je to dobre pre vás, pre Európu nie. Uh, ale o to viac nás to možno potom povzbudí do ďalších diskusí. Slovo má kolegyňa Bianky, zastupky z Portugalska, z parlamentného výboru pre ústavné záležitosti v Portugalsku. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas, esta questão, o relatório eh, elaborado pelo senhor deputado Andrew Otázka eh, správy pána Dafa sa ešte neprejednávala v portugalskom parlamente. Ani v mojej politickej strane, v socialistickej strane Portugalska. Teda všetko, čo tu dnes eh, poviem, bude iba môj osobný názor. Aby som bol úprimný, musím povedať, eh, že sa domnievam, že správa, ktorú prerožil pán Dáv, je veľmi ambicióznym pokusom reagovať na otázky, ktoré spomenul aj e, predseda nášho výboru v úvode našej dnešnej schôdze. E, pán predseda spomenul, že je tu riziko, že voľby do Európskeho parlamentu by sa mohli stať iba národnými kampaňami. To sa často stáva a znamená to, že európske voľby eh, často neplnia svoj účel a síce priniesť väčšiu mieru európskej integrácie. V roku 2014 tento dátum je možno už príliš blízko. Teda súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že aj keď e, nemáme už e, veľa času, neznamená to, že by sme nemali sa aspoň pokúsiť sa uberať týmto správnym smerom. E, už tu zaznelo mnoho pochybností v súvislosti s ochotou zaviesť jednotný minimálny vek u voličov, je potrebné eh, zabezpečiť zostupnú pomernosť eh, v rozdeľovaní kresiel a okrem toho je tu ehm, jeden kontroverzný bod, eh, ktorý sa týka otázky nadnárodných kandidátok. Dokonca sme si vypočuli aj vyjadrenia ktoré boli sformulované takým extrémnym spôsobom, že ten samotný dôvod, prečo sme sa tu vôbec zišli, je spochybňovaný a podkopávaný. Zúčastňujeme sa tu teda fóra, ktoré chce podporiť myšlienku európskej integrácie. Ja za seba môžem povedať, že Tá myšlienka, že politické strany, ktoré pôsobia na európskej úrovni, doposiaľ nestelesňovali e, ciele tých, ktorým záleží na tomto procese, pochádza z toho, že ešte stále nie sú k dispozícii také podmienky, ktoré by zabezpečili aby európsky volebný program mal nejaký vplyv mimo Európskeho parlamentu v širšej európskej spoločnosti. Práve preto sa domnievam, že je dôležité, aby sme sa dohodli na konkrétnych krokoch, či už ide o politický program, ktoré podporia politické strany na európskej úrovni. Ja si však myslím, že to, že sa zavedú e, tieto transeurópske kandidátky, je správne. Neviem, či e, 25 e, alebo nejaké iné číslo bude e, to najvhodnejšie to ešte samo o sebe e, nezabezpečí vyvážené zastúpenie všetkých občanov Európy a všetkých členských štátov. Mm, predpokladám, že e, tento počet je iba takým úvodným e, predbežným počtom a v procese rozhodovania sa potom dostaneme mm, k takému nadnárodnejšiemu rozmeru mm, zastúpenie v Európskom parlamente. Ja sa domnievam, že nadnárodné zoznamy kandidátov v Európe sú predpokladom pre celú európsku politickú platformu, ktorú budú predstavovať európske politické strany a budú predstavovať e, dosť veľký stupeň politickej integrácie v Európe. Ja ďakujem vám, slovo má teraz kolega Leinen, ktorý predsedal tomuto výboru e, tesne predo mnou a ktorý je teraz predsedom výboru pre životné prostredie. Nech sa páči, pán Leinen. Ďakujem, pán Kasiny, kolegyne, kolegovia. Som rád, že môžem byť opäť v AFKu. Ako predseda výboru pre životné e, e, prostredie sa zaoberám toľkými témami, že na to mám málo kedy príležitosť, ale táto téma ma zaujíma už mnohé roky. Vlastne odkedy som v parlamente. A myslím si, že je to strategická téma pre európsku demokraciu, demokraciu na európskej úrovni a aj pre e, to, čo sa stane s európskymi voľbami, pre ich vývoj e, existujú už 30 rokov, ale konštatujeme, že e, od volieb k voľbám je účasť nižšia. Ja sám som trikrát sa zúčastnil vo volebných E, teda e, volebného procesu a konštatovala som, že naozaj je to horšie a horšie. Ľudia sa boja eura. E, bola moja prvá konštatácia, potom sme už euro mali, ale výsledky boli ešte horšie, tak som si myslel, že ľudia sa boja rozširovania lebo to bola ďalšia téma minimálne v Nemecku, ktorá veľmi rezonovala. A potom rok 2009, euro, euro tu bolo, e, e, rozširovanie už bolo za nami a výsledky boli ešte horšie a konštatovali sme, že občania vlastne nevedia celkom presne, prečo by mali ísť voliť do eurovolieb. A v skutku ani to nie sú európske voľby, ale je tam 27 vlastne národných volieb na aj volebných bojov. Aj moja e, politická skupina, ktorá je veľmi európska, e, tiež e, upada do pokušenia zvoliť si tému, ktorá je na národnej úrovni kontroverznou aj e, strany v opozícii sa snažia eurovoľby urobiť testom pre e, strany, ktoré sú vo vláde. Môžete mi hovoriť, čo chcete, všade je to, e, myslím si, že podobné možno trošku viac, možno trošku menej, zneužívajú politické strany na národné účely tieto eurovoľby. A potom európske témy sú druhoradé, treťoradé, nehrajú úlohu a me- médiá tak, fungujú tak, ako fungujú. Potrebujú e, boje o moc, potrebujú udalosti, e, boje o mandáty. A pri eurovoľbách e, sa to nedeje na národnej, ale na európskej úrovni Takže tento volebný boj zostane teda trčať, ne, e, na, zadrhne sa na národnej úrovni, nie, nie je na európskej úrovni. Takže my potrebujeme, aby e, pokračovalo to, čo sa začalo s tým zavedením volie v 76. vtedy to bola obrovská téma, bolo tam veľmi veľa skepsy, e, odmietania, bol tam veľký odpor. Bola to téma, ktorá si vyžadovala veľa rokov na to, aby dozrela v politickej aréne. Predtým, než si teda jednotlivé strany uvedomili, že nie je možné delegácie z národných parlamentov jednoducho iba posielať do Štrasburgu. To vtedy sa všetko udialo v Štrasburgu. Bolo to úžasné v 50. rokoch, ale v 60. 70. už sme si všimli, že to jednoducho nefunguje, že je potrebné priamo voliť poslancov. A teraz 30 rokov neskôr nadišiel bod, kedy e, musíme začať istú ďalšiu etapu. Európske voľby by sa mali stať tými skutočnými e, eurovoľbami. Ja som bol spravodajcom v parlamente pre štatút európskych e, politických skupín v roku 2004, tesne pred eurovoľbami to bolo možné a poviem aj vďaka gréckému predsedníctvu. EU. A pri takejto e, téme e, toto bolo späté s mnohými obavami vo Francúzsku, Portugalsku, Luxembursku, Belgicku a Grécku sme mali situáciu, že e, politické skupiny nemohli príjmať e, e, financie z, privátnych inštitúcií, z firiem. Vo všetkých ostatných krajinách je to ale možné. Takže ako tu nájdeme európske riešenie? A iba preto, že sa Grécko zdržalo, tento zákon mohol prejsť. Máme európske strany so štatútom, takže tu sa niečo pohlo ale nemôžu vôbec pracovať. Čo majú robiť? Pretože to nie je nejaký Lions Club alebo nejaký športový klub. Chcú e, vlastne získať ma, e, ma, moc, e, mandáty pre svoje záujmy. A európske politické skupiny nemôžu robiť nič nemôžu ani len poriadne e, vlastne vykonávať e, nejaký volebný boj pri eurovoľbách, preto sa z tejto témy nič nestane, keď, e, keď túto, tú situáciu budeme mať e, takúto. A milí kolegovia, my sme už boli ďalej v minulosti. Mali sme správu Anastasopoulos v 90. rokoch a vtedy Európsky parlament žiadal, aby 10 kresiel e, v parlamente bolo zastúpených Eh, týmto nadnárodným eh, zoznamom. Pán Andrew Duff je eh, vlastne už skromný, parlament sa medzičasom zväčšil a hovoríme len o menšom počte kresiel. Takže ja spomínam stále tie isté argumenty, o ktorých počúvam už 10 rokov. Je mi smutno z toho, že taký dobrý priateľ ako Ben Fajo ešte stále hlása to isté, čo je podľa mňa nesprávne. Ja som jeho sused, ja bývam v susednom regióne Takže jeho predstava, že by sme mali e, e, zoznam e, susedných regiónov, je rovnako vzdialená ako európsky zoznam. Ľudia nechcú mať nejaký zoznam Lotrinska, Sárlandu a Luxemburska. Je mi ľúto, akurát do tebe hovorím, Ben, že ty stále používaš tie podľa mňa nesprávne argumenty. Eh, sme mediálna spoločnosť, všetko beží cez internet, cez televíziu a pri európskom volebnom boji a špičkových kandidátoch by média automaticky vytvorili platformu pre diskusie. Sice sme Babylon v Európe, ale moderná technológia nám pomáha a mali by sme tu úplne inú dynamiku, keby európska e, verejnosť e, vlastne pochopila tú zmysluplnosť eurovolieb. Myslím si, že najvyššieho čas, aby ľudia dostali e, dva hlasy. Jeden hlas pre teda tie národné zoznamy, často sú to národné zoznamy. Ale chýba tu aj tá druhá noha, tá druhá strana táto, e, ten, e, tento komponent európskeho e, zoznamu a tá dvojitá legitimita Európskej únie by sa tým veľmi dobre odrazila, lebo ju už predsa máme v zmluvách. Európska únia je úniou štátov a je aj úniou občanov Európskej únie. Máme predsa už od Maastrichtskej zmluvy európske občianstvo ale od 90. Eh, rokov sme sa nedostali eh, ďalej v tejto téme, už 20 rokov. A preto si myslím, že ak by to išlo v roku 2014, to by bolo eh, úžasné. Ale nech je to aj 2019, keď to v 2014 nepôjde, ale musíme veriť v túto tému ale hovorí, že sú to kandidáti, ale potom by som mohlo hovoriť, že títo kandidáti sú príliš vzdialení od občanov. Ja bývam vo veľkej krajine, ktorá má 82 miliónov občanov a tam všetci špičkoví kandidáti sú na jednej strane ďaleko od občanov, na druhej strane sú im blízko, pretože ich médiá stále ukazujú, ich tváre sú známe, tí ostatní nie sú známi, tí, ktorí E, sú za nimi v tých zoznamoch. Takže v tých európskych e, zoznamoch by e, tieto osobnosti boli tiež známe, možno nielen v jednotlivých krajinách, ale aj v celej EÚ. Takže to, čo urobil Andrew Duff, je na jednej strane veľmi veľmi ambiciozne, možno až príliš. Bolo by možno dobré vzdať sa pár detajlov, ktoré si tam vložil, pretože to, čo si tam napísal, to je všetko technický charakter, to môžeme vynechať. Ten Archimedov bod je naozaj tento prelom mať popri národných zoznamoch aj európske, aby sme naozaj mohli tu mať aj európske témy a uskutočňovať európsku demokraciu. Potrebujeme na to zmenu zmluv, to je pravda, najkrajším nástrojom by bol e, konvent, ale Uvidíme, aké sú tu alternatívy v prístupovej e, zmluve Kroácka. Um, e, a potom tu budeme mať aj prísľovú zmluvu ďalších krajín, takže budú možnosti, kde túto tému budeme môcť spomenúť. Posledný bod e, proti tomuto štruktúralnému prelomu k viac Európe e, sa musíme pripraviť na veľa odporu, pretože odporcovia Európy to vôbec nechcú. Potom tu máme európskych skeptikov, ktorí si myslia vždy, že to nejde, nefunguje, ale potom e, ešte aj mnohí iní budú proti establishment e, národných e, politických strán. Tomu sa to nebude páčiť, to je celkom jasné. Som bol spravodajcom, pokiaľ ide o ten štatút európskych politických skupín. Po prvej revízii sme už vytvorili aj európske nadácie aj moja politická skupina takú má. A v mojej krajine sú naozaj veľmi silné nadácie Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer eh, Stiftung. Tieto nadácie, všetky veľké politické skupiny majú takéto nadácie. Tie si podávali kľúčku u mňa, len aby sa nevytvorili európske nadácie, eh, na čo ich potrebujeme. My sme tu predsa. A teraz to existuje dva roky, funguje to veľmi dobre, eh, oni sa s tým uh, E, tiež vyrovnali. A tak toto bude aj v tomto prípade, takže treba sa pripraviť na odpor a, a budú, hovor, budú argumentovať tým, že všetko vlastne dobre funguje. Ale nie, nefunguje, pretože eurovoľby, e, e, tam to vyzerá horšie a horšie vždy. A môj priateľ v Maďarsku, dá sa povedať, či je to v súvislosti s horšou politikou alebo nie. Nuž, my všetci si predsa želáme lepšiu politiku, ale ide o to, aby sme e, tu viedli takéto diskusie. Ale tak, takéto diskusie sa nevedú len tak tri týždne pred voľbami a potom sa už o tom nediskutuje. Možno keď sa nejaký štandál, škandál v Bruseli udeje inak, o Európu nejde. Takže vidíte tu moju vášeň za tým. Ja sa 10 rokov týmito témami už zaoberám. A Andrew, povedal by som, keď sa bude hlasovať o tejto správe, mal by si e, sa možno vzdať nejakých tých e, jednotlivých bodov, tie národné kultúry, národné e, ústavy by e, sa mohli cítiť tým príliš dotknuté, ale ten zásadný bod, európske zoznamy, to je vlast, ten vlastný prelom a o tých detailoch by sa mohlo diskutovať na nejakej medzivládnej kon- konferencii alebo možno na konvente, ak by to e, bolo možné. Ďakujem pekne, pán predseda. E- ja ďakujem vám. A teraz má slovo kolega Vial z francúzského senátu. Oui, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Daf, ďakujem vám veľmi pekne za zorganizovanie dnešného stretnutia a som naozaj veľmi vďačný za prezentáciu. A chcel by som iba reagovať teraz na to, čo povedal posledný rečník. Mal pocit, že technické aspekty by sme mali dať nabok, ale práve tie nás zaujímajú. Prvý bod sa týka harmonogramov. Neviem, či budeme pripravení už na rok 2014, ale blahoželám vám k tomu, že ste vôbec spustili túto rozpravu. Táto téma je totiž veľmi aktuálna ale k tomu chcem povedať iba toľko. Francúzsky senát nedávno viedol rozpravu o myšlienke národných alebo územných volebných obvodov a to bol senát a aj Národné zhromaždenie vo Francúzsku sa bude musieť k tomu vyjadriť. To iba poukazuje na to, že nás tieto témy zaujímajú. Skôr ako sa vyjadrím k viacerým bodom pána Dafa, myslím, že je dôležité pripomenúť, že tieto európske volebné postupy sú veľmi zásadné. Možno to vyzerá iba ako niekoľko technických opatrení na prvý pohľad, ale v skutočnosti sa dívame na jadro celej otázky posilnenia demokracie a posilnenia Európy a európskej totožnosti. Nemali by sme zakrývať realitu a nemali by sme si zatvárať oči pred tým, čo si myslia naši občania. Kríza e, iba silnejšie poukázala na to. Pokiaľ ide o posilnenie demokracie a posilnenie Európy, musíme rovnako aj rešpektovať totožnosť národných inštitúcií a orgánov. Musíme sa pozrieť na vzťah medzi Európou a miestnymi orgánmi členských štátov. Chcel by sa spomenúť niekoľko technických bodov, ktoré sa týkajú prezentácie pána Dava a potom prejdem k politickým záležitostiam. Hovorilo sa tam o privilegiách a imunitách poslancov Európskeho parlamentu. Toto je vesoro rozoberáme aj na Národnom parlamente spolu s kolegami v Senáte sme eh, pracovali vo výbore, ktorý vznikol za účelom získania prehľadu o všetkom, čo sa deje v súvislosti s národnými voľbami, regionálnymi voľbami, miestnymi voľbami. A bude pre nás veľmi ťažké ustanoviť nejaké pravidla na európskej úrovni bez prepojenie na členské štáty. Hovorilo sa tu o 16 rokoch alebo 18 rokoch pre voličov. To nie je iba európska záležitosť a bude naozaj pre nás veľmi ťažké pozrieť sa na vek 16 rokov alebo 18 rokov bez toho, aby sme zosúladili túto vekovú hranicu vo všetkých členských štátoch. Bude trošku ťažké pre ľudí voliť v európskych voľbách, ale nie v národných voľbách. A táto záležitosť bude mať účinok aj na iné práva, napríklad e, aj na e, trestoprávnu zodpovednosť. Takže keď už hovoríme o vekovej hranici, tak sa dotýkame veľmi dôležitých vecí. Nehovorím tu iba o technických záležitostiach, ale moja e, posledná technická pripomienka sa týka situácie v mojej krajine. je š... sú tu teraz 4 milióny ľudí, neviem hovoriť o tej špecifické špecifickej situácii, o ktorej hovoril kolega z Luxemburska, ale niekedy treba poukázať na externú situáciu, aby sme zistili, v čom je problém. Problém sa týka práva na trvalý pobyt. Snažili sme sa nájsť rovnovahu medzi zastúpením v Európe a zastúpením v miestných a krajských orgánoch. A posledný bod, ktorý chcem povedať, je skôr politický. A možno je to dôležitejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Štvrtý návrh sa týkal vytvorenia e, celoeurópskeho e, voleného obvodu a hovorilo sa to aj o konkrétnom čísle. K tomu sa nebudem vyjadrovať, ale súhlasím s tým, čo povedal pán Dav. Matematiku by sme mali ponechať matematikom v správnom čase a nebudem hovoriť ani o otázke volieb alebo voličov. Myslím si, že naše strany sú toľko inteligentné, že si budú musieť e, poradiť sami s touto otázkou, ale pán predseda, hovorili sme o tom, či sa tu objavia osobnosti v európskych kampaniach a tu sa dostávame naozaj k jadru problému. Čo teda môžeme očakávať od takýchto paneurópskych volieb alebo celoeurópskych volieb? Poviem to jednoducho. Európu často kritizujú za to, že schováva politické záležitosti za technické záležitosti. A myslím si, že tá myšlienka celoeurópskeho volebného obvodu je otázka, ktorá e, by mala byť jasne načrtnutá. O čo nám to vlastne ide? Ide o to, aby sme mali vyvážené zastúpenie všetkých regiónov v Európe, alebo aby sme mali poslancov, ktorí budú federálni, oproti tým, ktorí budú regionálni europoslanci. To by sme mali podrobnejšie prebrať s pánom Dafom, pretože to nejde o nič o, drobné, nie je to maličkosť, je to podľa mňa naozaj zásadné. Takže chcel som uvieť iba týchto pár bodov. A chcel by som aj hovoriť o tematickom konvente. Ten postup, ktorý nám bol dnes predložený, sa týka mnohých víziev a niektoré z nich sú technické, ale za tými technickými sa skrývajú významné politické otázky, ktoré sa netýkajú iba Európy, ale ktoré budú mať priamy vplyv aj na život našich národných inštitúcií a miestnych orgánov miestnych samozprávnych orgánov. Takže Chcel by som sa vám ešte raz poďakovať za zorganizovanie tejto rozpravy, ale naozaj si myslím, že by sme mali mať konvent na túto tému, aby sme sa mohli na tieto výzvy pozrieť e, podrobnejšie, pretože sú dôležité pre budúcnosť Európy. Slo- ďakujem, slovo by som odovzdal e, členovi Európskeho parlamentu, kolegovi Bromsovi. Thank you, Mr. President. <clears throat> Uh... Ďakujem, pán predseda. Demokraciu riadia samozrejme ľudia. Nie je to iba náhodné zoskupenie ľudí. Väčšina členských štátov má národnú totožnosť. Belgicko má to šťastie, že má dve alebo možno aj tri takéto totožnosti. A možno jedného dňa budeme mať celú európsku totožnosť, ktorá nahradí národné totožnosti. Pán Dav by tvrdil, že áno, ja by som tvrdil, že nie. Ak by naozaj mala vzniknúť e, európska totožnosť, možno argumentovať, že by bolo vhodné reagovať na túto zmenu e, celou európskym volebným obvodom. Ale keď nebudeme mať túto celú európsku totožnosť, tak nemôžeme mať e, celú Európsku úniu ako jeden volebný obvod. E, mali by sme sa snažiť prispôsobovať našim voličom a nie nutiť našich voličov robiť niečo podľa toho, čo my chceme. strany bez celoeurópskej totožnosti by boli vylúčené z takýchto volieb, aj keby formálne neboli vylúčené. Keby sme sa pozreli na e, odsek 2b a pozmejúci návrh 5, tak by sa naozaj zdalo, že by boli vylúčené. Tých 25 kresiel by bolo e, darčekom pre európske politické kluby e, na úkor tých, ktorí majú politickejšie perspektívy. Ako sa počet členských štátov zvyšuje, tak sa počet kresiel nebude rovnakým tempom zvyšovať. Takže tých 25 eh, by nakoniec bolo na úkor tých, ktorí boli volení z národných a regionálnych eh, kandidátiek. A to znamená, že veľké strany by získavali na úkor malých stran ľudia by mali mať právo voliť v tých krajinách, v ktorých žijú. Naozaj si myslím, že ľudia, ktorí žijú v nejakej krajine, by nemali mať upierané práva na voľby, ale podľa mňa by mali mať právo voliť vo svojich domovských krajinách, nie v krajinách, v ktorých žijú, a to buď poštou alebo nejakým iným spôsobom. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Majer z Rakúska. Vážený pán predseda, Európsky parlament sa ešte nezabral touto správou. A ja mám k tomu niekoľko pripomienok. Myslím si, že táto správa pána Dafa je dobrým podkladom pre diskusiu. A Nechcem vopred odsudzovať túto správu ako kolega Messerschmidt. Predsa musíme dať nejakú šancu tejto správe na diskusiu nielen v Európskom parlamente, ale predovšetkým v národných parlamentoch. Domnievam sa, že je tu niekoľko veľmi dobrých a dôležitých bodov uvedených tejto správe. Veľa, možno už aj všetko sa povedalo o tejto veci, ale predsa chcem na niečo upozorniť. Chcel by som upozorniť na pasívne volebné právo a na hranicu pre voľby. My sme už hovorili o tom viackrát v Rakúsku. Mali by sme mladým dať šancu, ak 16-roční sú už dosť odpovední na to, aby vedeli rozoznať, e, aké sú možnosti, aké nie sú možnosti a mať e, celoeurópsky zoznam, celoeurópsku kandidátku s ďalšími 25 menami. No už pýtam sa, prečo 25, prečo nie 27? A ďalej by sme sa mali venovať e, tomuto počtu. A musím povedať, že neznie mi to veľmi dôveryhodne. Treba tam nájsť ďalší demokratický prvok a domnievam sa, že e, táto európska kandidátka by sa mala ešte prediskutovať. Čo by to boli za kandidáti? E, títo kandidáti by boli vo voľbách aj za svoj štát, alebo boli by iba e, v tejto celoeurópskej kandidátke? Toto všetko by si bolo treba doriešiť. Eh, na záver by som sa povedať, že v mnohých krajinách máme problémy s imidžom Európskej únie. Treba posilniť tento obraz Európskej únie v mnohých štátoch. A ako sme už dnes počuli, musíme zlepšiť obraz EÚ, musíme pracovať v národných štátoch na zlepšení obrazu EÚ a súhlasím s tým, že od roku 1999 ide tá situácia dolu vodou a vôbec nie nepredstaviť, čo už bude v roku 2014 a či vôbec niekto príde k urnám v roku 2014. Posilnením obrazu Európskej únie by sme sa mali snažiť aj vrátiť k pomerne dobrej a rozumnej účasti v eurovoľbách, aspoň v takej, ako máme v národných voľbách. Ďakujem. E Ďakujem, teraz slovo udelím pani Mecar Maret z Estonska. Suur tänu, härra esimees. Ma tänan teid võimaluse eest sellel koosolekul Ďakujem pekne. Ja by som rada poďakovala za to, že mám možnosť účastniť sa na tejto diskusii. V Estonskom parlamente eh, sme zatiaľ ešte nediskutovali o správe pána Dafa, na rozdiel od občianskej eh, iniciatívy, o ktorej eh, dnes popoludne budeme hovoriť. Veľmi pozorne som si vypočula názory kolegov a zamýšľala som sa nad tým, čo by sme mohli urobiť na národnej úrovni a čo by mohli členské štáty očakávať od Európskej únie na to, aby európske voľby boli lepšie organizované a aby účasť bola vyššia. V Estónsku je možné hlasovať aj elektronicky e, vďaka občianským preukazom a v roku 2009 e, účasť e, na voľbách v Estonsku bola relatívne vysoká. Zároveň sú ľudia však sklamaní z toho, že ako prebiehajú Európske voľby národné strany často využívajú tieto voľby na to, aby riešili svoje vlastné osobné problémy. Naša najväčšia koaličná politická strana a, na, a taktiež najväčšia opozičná strana sú obe v skupine liberálov v Európskom parlamente. Teda je to dosť e, veľký zmetok. Občania nechápu, aký je rozdiel medzi týmito dvoma stranami. Zelení sú jediní, ktorí v posledných európskych voľbách sa snažili prezentovať nejakú európsku platformu eh, Green New Deal, ale estonské médiá neprejavili veľký záujem. Zaujímali ich skôr miestne konflikty na regionálnej úrovni, ako napríklad eh, podpora rodičov. To bol jeden z predvolebných sľubov reformnej strany, ktorá tvrdila, že ak podporíte nás v európskych voľbách, zachováme tieto dávky, sociálne dávky pre rodičov. Okrem toho boli uzavreté kandidátky dovolí, teda každý už vedel, kto je na akom mieste v kandidátke a každá politická strana eh, mala možnosť predložiť iba 12 kandidátov. Mnohí si kladli otázky, prečo mm, by sme mali zvážiť kandidáta 7 alebo 8, keď aj tak nebudú zvolení. Teda v najbližších voľbách eh, budú k dispozícii už otvorené kandidátky a nebude už vopred také jasné, kto bude zvolený a kto nie. Keďže Estonsko má iba 6 poslancov v Európskom parlamente, zrejme nebudeme eh, žiadať o to, aby sme eh, zvýšili počet na 7, alebo či by sme zachovali tých 6. Eh, pre nás by to nemalo žiadny, žiadnu zmenu, ale Očakávame, že tí, ktorí sú v Európskom parlamente, by viac mali informovať občanov o tom, čo robia v Európskom parlamente, pretože nemáme príliš veľa informácií o činnosti v Estonsku. Hovorí sa iba o platoch europoslancov, o korupcii v Európskom parlamente a tak ďalej. Mm, možno toto by bolo e, vhodné nejakým spôsobom upraviť. V najbližších európskych voľbách by sme taktiež mali hovoriť o celoeurópskych politikách, ako napríklad spoločná politika rybolovu, tak, aby občania Estónska skutočne chápali, aké sú stanoviska jednotlivých európskych politických strán vo otázkach rybolovu. Napríklad my, keďže žijeme e, v blízkosti Baltického mora, pre nás tieto otázky dosť dôležité a dúfame, že spoločná politika rybolovu vyrieši niektoré z našich problémov. A ak by tomu tak bolo, tak toto by napríklad zvýšilo aj pozitívny pohľad európskych, estonských občanov na Európsky parlament. Ďalej je potrebné diskutovať o politike polnohospodárstva, o zelených pracovných miestach, ako forme zvýšenia zamestnanosti. Veľmi často hovoríme o dôsledkoch chudoby, ale mali by sme urobiť niečo s odstránením týchto príčin. Možno toto by boli zaujímavé e, návrhy na kampane v budúcnosti, pokiaľ ide o médiá. Neviem, či Európsky parlament by dokázal zmeniť niečo v tejto oblasti alebo nie, ale v Estónsku každú stredu prebieha diskusia medzi politickými stranami a tam rečníci, ktorí vystupujú v mene politických strán, e, predkladajú svoje názory na rôzne témy a často sa nehovorí o európskych témach v týchto diskusiách. Myslím si, že v Estónsku by sme mali viac pozornosti venovať politike na európskej úrovni. Je to um, však aj otázka miestnej politickej kultúry. Možno Európsky parlament práve vďaka svojim politickým skupinám by mohol nejakým spôsobom uľahčiť toto vnímanie. Možno politické skupiny v Európskom parlamente by mohli vyvíjať nejaký tlak na svojich národných kolegov v tomto zmysle. A pokiaľ ide o vek, o odkedy sa môže občan zúčastniť volieb, myslím si, že to malo byť jednotné v členských štátoch a ak by e, sa schválil vek 16 rokov v Estonsku, myslím si, že by to neprešlo. Okrem toho si myslím, že tý, ten nadnárodný zoznam 25 politikov by sme tiež nepodporili, ale v tomto si nie som celkom 100% istá. Domnievam sa tiež, že táto naša dnešná schôdza a diskusie sú veľmi dobrým základom pre budúce rokovania a e, to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Eh, Ďakujem ešte. E, mám posledných dvoch rečníkov na zozname, ktorí by mali e, e, sa vyjadriť a ešte aj pán Daf by mal zareagovať a uzavrieť diskusiu, takže nemôžem vám nechať viac než, viac, viac než dve minúty. Takže Portugalčan Filipe a kolega Morvaj z Európskeho parlamentu budú títo poslední dvaja rečníci. Nech sa páči. questa. Prego. Muito obrigado. Eh, uma breve palavra eh, acerca de alguns aspectos. Ďakujem pekne, iba veľmi stručná pripomienka k niektorým bodom, ktoré tu zazneli v diskusii. Eh, v portugalskom parlamente sme ešte nerokovali o tomto návrhu a preto stanovisko, ktoré práve prednesiem, je môjim osobným stanoviskom. Vzhľadom na význam tejto diskusie si však myslím, že je potrebné zdôrazniť dve veci. Poprvé, Tento návrh je veľmi významný, ale predsa len je tu niekoľko ťažkostí, ktoré vyplynuli už aj z našej diskusie dnes do poludnia. Ja by som spomenul niekoľko z nich. Poprvé, napriek istému nevyhnutnému stupňu jednotnosti Predsa len sú isté tradície a ústavné princípy, e, čo sa týka volieb členských štátov, ktoré je potrebné dodržiavať. Po druhé, ja by som si dovolil byť e, trochu skeptický, e, pokiaľ ide o celoeurópsky volebný obvod keď chceme priblížiť občanov k európskym inštitúciám. E, zaznelo už počas tejto schôdze, že mnoho európskych občanov e, vníma a využíva európske voľby ako národné voľby, teda tam skôr vyjadrujú svoje stanoviska k národnej vláde a neuvedomujú si, že volia poslancov do Európskeho parlamentu táto nízka volebná účasť v eurovoľbách že zaznamenali eh, neustále klesajúcu účasť. Ja si myslím práve, že ak by sme vyňali tento národný prvok z eurovolieb, tak by tá účasť bola ešte nižšia. Mnoho občanov totiž ide voliť v eurovoľbách eh, iba preto, aby vyjadrili svoj názor na vládu, ktorú majú práve pri moci. Inak by vôbec voliť nešli. Teda ja som dosť skeptický, pokiaľ ide o tento celoeurópsky nadnárodný volebný obvod, e, ktorý by mal byť e, akýmsi nástrojom na mobilizáciu voličov. Nejde tu o to, či občania chcú alebo nechcú rozhodnúť. Ide tu o to, že e, tá vzdialenosť medzi nimi a inštitúciami je príliš veľká majú dojem, že inštitúcie v Bruseli sú príliš vzdialené od ich eh, bežného života. Myslím si, že je potrebné skôr napraviť ten demokratický nedostatok. Ospravedlňujem sa, že, eh, ale nemôže vám udeliť väčší, rečni, väčší rečnícky čas, než teda tie stanovené dve minúty, takže musel som vás prerušiť. Teraz kolegyňa Morvaj.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 Uvádzajú sa do pozmeňovacie návrhy k textu legislatívneho návrhu a hneď prvý článok je veľkým prekvapením, pretože prvý článok volebného aktu z roku 1976 hovorí, že poslanci Európskeho parlamentu sú vo všetkých členských štátoch volení pomerným systémom. A v zmene pozmeňovacom návrhu sa hovorí, že tam spomíname poslancov, respektíve zástupcov eh, európskych občanov. Je to teda predsa len zmena. Európsky parlament a poslanci Európskeho parlamentu by mali tým pádom iný mandát. Ja som eh, poslankyňa Maďarska v Európskom parlamente a domnievam sa, že za, musím zastupovať eh, maďarských voličov. A ak sa pozriem na eh, túto prvú zmenu v tomto dokumente, tak by to znamenalo, že by som to nesmela, pretože prvý pozmeňovací návrh hovorí, že ja zastupujem občanov Európskej únie a nie občanov Maďarska, to je niečo úplne iné. Alebo pozmeňujúci návrh číslo 9. Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú jednotlivo a samostatne za svoju osobu a poslanci parlamentu nemajú žiadny imperatívny mandát a spravodajca by to chcel vymazať v novej verzii. Prečo? Pozmeňovací návrh číslo 1 a 9 sú e, tie, o ktorých práve teraz hovorím. Aký cieľ sa snaží dosiahnuť spravodajca týmito dvoma návrhmi a prečo chcete meniť mandát a kompetencie európskych poslancov. Ďakujem a teraz už necháme kolegu Dafa odpovedať, pokiaľ možno čo najstručnejšie. Ďakujem. Um... I'm most grateful. Ďakujem pekne, som veľmi vďačný všetkým 26 rečníkom, ktorí vystúpili v diskusii. Ja som očakával, že táto diskusia veľmi živá, že bude obsahovať pohľady z rôznych strán a že bude fascinujúca. Kolegovia mali možnosť e, predniesť svoje pochybnosti o potrebe takejto reformy a to je bežné. To sa dalo čakať. Ale dúfam, že tak ako uviedla väčšina, že je to začiatok hĺbšej úvahy o posilnení občianskej legitimnosti Európskej únie. Niektorým sa to nepáči. A to iste chápeme. Ale pri všetkej úcte k tým, ktorí e, majú skôr euronacionalistický postoj, to e, nezodpovedá širokej verejnej mienke a nezodpovedá to ani zneniu Lisabonskej zmluvy, ktorá, ako vieme, už nedobudla účinnosť. Práve Lisabonská zmluva zmenila popis fungovania poslancov Európskeho parlamentu na zástupcov občanov Európskej únie. A ja vo svojich návrhoch musím zohľadniť túto zmenu a snažím sa prakticky navrhnúť zmeny tak, aby ten výsledok bol reálnejší, priateľnejší. Isté, že v takýchto prípadoch je potrebné si uvedomiť, že dochádza aj k neželaným dôsledkom a síce reformné návrhy vznikajú, ktoré sa zdajú možno v Bruseli rozumné a jednoduché, ale inde nie. Ja som si veľmi pozorne preštudoval tieto veci a uvedomujem si, že návrh, napríklad návrh na regionalizáciu národných volebných obvodov vo väčších členských štátoch je veľmi kontroverzný napríklad v Španielsku že vo Francúzsku takéto opatrenie je veľmi nepopulárne, že Nemci ho vnímajú ako nepotrebnú reformu, pretože už majú svoju vlastnú domácu federálnu štruktúru. Ale politológia tvrdí, že volič potrebuje volebný obvod, ktorý, ktorého um, veľkosť bude schopný lepšie vnímať. A štátny volebný obvod, jeden jediný volebný obvod, ktorý bude pokrývať celý daný štát, je veľmi ďaleko jednotlivca a občana. Niektorí rečníci veľmi správne poukázali na to, že poslanci Európskeho parlamentu už sú tak či tak relatívne dobre e, známi vo svojich politických systémoch eh, svojej domovskej krajiny. Isté, že v tomto sú aj výnimky, ale ale predsa len väčšina poslancov Európskeho parlamentu je dosť vzdialených od eh, vnímania občanov a ich vnímania toho, čo je dôležité v každodennom politickom živote. Teda je potrebné zamyslieť sa nad otázkou e, veľkosti volebných obvodov. Okrem toho si myslím, že sa musíme snažiť niekedy zaujať e, taký širší postoj a preniesť sa, ten, e, sa cez ten iba národný pohľad. Voliči sa e, vnímajú aj ako národní občania, ale ako Európania majú akoby viacnásobnú totožnosť. Teda myslím si, že tá myšlienka postnárodnej demokracie nie je až taká cudzia. A myslím si, že politické strany na národnej úrovni dokážu dobre tlmočiť ich e, želania a občan si uvedomuje, že európska integrácia je správnou odpoveďou na e, výzvy, ktoré súvisia s globalizáciou. Myslím si, že sú dosť skeptickí voči tvrdeniam národných politických strán, ktoré tvrdia, že sú schopné odpovedať na akúkoľvek otázku. Myslím si, že ten cynický postoj k národnej demokracii a s takými neúprimnými tvrdeniami národných politických strán, ktoré tvrdia, že e, sú schopné prenašať hory. Tento pocit e, je čoraz silnejší. A myslím si, že Eh, je tu veľký hlad po akýchsi zrelších a nadnárodných eh, diskusiách, ktoré budú zohľadňovať eh, skutočnosť moci. A pravda je taká, že moc, politická moc, je do veľkej miery v Bruseli. A musíme mať silné zastúpenie demokracie, ktorá bude volať na zodpovednosť túto politickú moc. Myslím si, že toto nám ešte chýba. Na to, aby ľudia boli príliš spokojní s touto situáciou, e, to by bolo podľa mňa nesprávne. Podľa mňa je e, skutočne veľmi zaujímavé, že táto intenzívna politická diskusia, ktorá prebieha v Európskom parlamente, nezodpovedá priebehu predvolebnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu. Veď e, na úrovni politických skupín v Európskom parlamente sa robí politika. My nesedíme, musím pripomenúť e, kolegovi Bronsovi a pani Morvaj, my tu nesedíme ako národné delegácie my e, zastupujeme e, občanov v politických skupinách, ktoré fungujú. Ale tieto skupiny nie sú, e, nemajú zastúpenie v širšej politike mimo Európskeho parlamentu, napríklad v tlači, taktiež nie. A musím povedať, že zástupcovia médií ma podporujú v tom, aby som sa snažil presadiť túto myšlienku nadnárodných zoznamov volebných zoznamov, pretože podľa nich by to bolo veľmi zaujímavé a veľmi zaujímavé by sa o tom dalo písať a bolo by to dramatické sledovať takéto spory medzi osobnosťami, ktoré budú prezentovať svoje politické programy a budú sa vyjadrovať ku kľúčovým otázkam integrácie, ako napríklad budúcnosť spoločnej meny alebo budúca veľkosť Európskej únie a otázky pristahovalectva. A všetky tie závažné výzvy, o ktorých vieme, ale ktoré sa nedajú vyriešiť jednoducho v domácom politickom kontexte. Viacerí rečníci vyjadrili isté obavy, že dôjde k sporom e, medzi záujmy európskych politických strán a národných politických strán. E, ja si uvedomujem, že e, bude tu obrovská súťaživosť o mnoho väčšia ako doposiaľ. A ja si myslím, že je to dobré pretože to bude stimulovať demokraciu a federálna súťaživosť eh, medzi politickými stranami eh, si myslím, že je dobrá pre politiku rovnako, ako je hospodárska súťaž dobrá pre jednotný trh. A bol by som rád, keby otázky hlbšej integrácie sa viac odzrkadlili, teda tie otázky, ktoré poznáme v sociálnom a hospodárskom kontexte, aby sa odzrkadlili aj v parlamentnej politike. Veľmi ma zarazilo tvrdenie, že občania si nevšimnú zmenu, ktorú navrhujem. A Súhlasím e, so stanoviskom Jo Leinena, ktorý spochybňuje názor, že tieto reformy e, možno nezachádzajú dostatočne ďaleko na to, aby priniesli revolúciu do politiky. Je potrebné isté, že nemá to s mierou. A myslím si však, že tieto opatrenia zajdu dostatočne ďaleko na to, aby transformovali a zlepšili kvalitu eh, budúcej predvolebnej kampane. Pýtajú sa ma viacerí riešnici, prečo práve 25 eh, z praktických dôvodov, pretože 25 kandidátov sa dá ako vmestiť na jednu stranu a je dôležité pre eh, volebný proces, aby bol eh, čo najpraktickejší. Z celkom jasných dôvodov by bola chyba, keby sme tvrdili, že by ich malo byť 27 týchto eh, poslancov navyše, pretože ak by k tomu došlo, s vstupom ďalších krajín do Európskej únie, každý by sa domnieval, že každý jeden členský štát môže mať jedného poslanca v parlamente navyše a to ešte nie je pravda. Mohla by to byť pravda náhodou, môže sa to stať eh, nejakou demokratickou odchýlkou, ale to nie je zámer tohto návrhu. A tým zámerom je zlomiť to prepojenie medzi štátom a národnosťou a zložením Európskeho parlamentu. Viacerí mi kladú otázku, prečo chcem doplniť a zvýšiť počet poslancov namiesto toho, aby som sa snažil mm, možno znížiť ho. Ehm, isté, že o tom môžeme diskutovať, ale musím povedať, že z politického hľadiska, keď začneme žiadať štáty o to, aby znížili svoj počet svojich poslancov, myslím si, že to by nebolo veľmi populárne. To by sa nesretlo e, s veľkou ochotou. Niektorí kritizujú, že parlament by e, sa tým príliš rozrástol. Ja nesúhlasím. Tento parlament e, veľmi uselovne pracuje a plní si svoje úlohy a sú tu skutočne prvotriední európsky politici. ktoré nám pomáhajú v našej práci a poskytujú taký nový rozmer politického vedenia v Európe. Teda podľa mňa by to nebola chyba. Isté, že sú dva druhy prístupu, ale už dnes sú dva druhy, alebo niekoľko rôznych druhov poslancov v Európskom parlamente, ktorí rôznym spôsobom pristupujú k svojej práci a vykonávajú svoj mandát. Je tu celý rad foriem vykonávania činnosti europoslanca. Teda nemyslím si, že tam to by bol nejaký problém. Nepodarilo sa mi odpovedať na všetky otázky, ste, že ale som veľmi vďačný za veľmi bohaté príspevky do našej dnešnej diskusie, ale aj do diskusie, ktorá prebehne v budúcnosti nielen v Európskom parlamente, ale aj v národných parlamentoch. Ďakujem. Grazie davvero, collega Dafono. Skutočne ďakujem kolegovi Dafovi predtým, než to uzavriem. Dnešné dopoludnejšie zasadnutie chcel by som eh, požiadať pani Gurmaj podpredsedníčku, aby sa tiež stručne, pokiaľ možno, vyjadrila. hogy már az időben, úgyhogy nagyon eh, gyors lesz. Ďakujem pekne, pán predseda, už nemáme čas, takže budem hovoriť rýchlo. Srdečne ďakujem za dnešné stretnutie, dnešnú konferenciu. Ja som pevne presvedčená o tom, že by sme sa mali častejšie stretávať s zástupcami národných parlamentov, pretože sú to naozaj veľké témy, ktoré musíme spolu prediskutovávať. Považujem za veľmi dôležité, že dnes po obede môžeme e, diskutovať ďalej a o tak dôležitých témach ako občianská iniciatíva. Som presvedčená o tom, že potrebujeme viac Európy a európskych tém. Musíme posilňovať totižto eh, európsku identitu. Chcel by som srdečne poďakovať eh, pánovi Dafovi, ktorý eh, bol ochotný sa ujať tejto správy. Európa sa zmenila, tento zákon je starý, preto sa musíme prispôsobiť novej Európe, novým skutočnostiam. Je veľa tém, v ktorých musíme, o ktorých musíme spoločne uvažovať. Je dôležité a jasné, že od 76. záujem sa o európske témy postupne znížil. V roku 2004 bola účasť na voľbách naozaj veľmi nízka. A to znamená, že nie je veľmi dobrý vzťah medzi európskymi občanmi a inštitúciami. Dnes popoludne budeme diskutovať aj o tom, ako robiť malé kroky s e, tým správnym e, smerom. Okrem toho som presvedčená aj o tom, že je dôležité aby a táto správa to zdôrazňuje, aby viac e, poslankyň žien bolo v, v parlamente. Dnes je e, nás síce e, veľa, ale bolo by dobre, keby sa náš počet ešte zvýšil. Ďakujem teda pánovi Dafovi a pánovi predsedovi a teším sa na naše popoludnejšie stretnutie a diskusiu o občianskej iniciatíve. E, takže pripomínam, že po 15. naša práca bude pokračovať ďalej a teraz už e, bude obed pre e, pozvaných. Na záver článok 12, ktorý poznáte. Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že národné parlamenty aktívne e, prispievajú k dobrému fungovaniu únie. To neznamená, že e, to je nejaký tretí parlament, Európarlament e, má svoje úlohy samozrejme, ale národné parlamenty tiež majú svoju úlohu, predovšetkým v oblasti kontroly. Ale pokiaľ ide o reformu volebného zákona. Nie je tomu tak, pretože článok 223 hovorí, že Európsky parlament má úlohu vypracovať návrh ehm, reformy tohto zákona. Ale v druhom odseku sa hovorí, že samozrejme prirodzene tento text musí byť prijatý aj národnými parlamentami. Takže dnešné zasadnutie je iba začiatkom niečo tak štrukturované, možno ako kozák, by mohlo byť tým e, správnym miestom, kde by sa táto tematika mala prehlbovať. E, je to dôležité, pretože, ako e, už zaznelo, táto téma je strategicky dôležitá a týka sa architektúry celej Európskej únie. Nie je to niečo nereálne, ako tu zaznelo. Nie je to celkom konkrétne, ale tu sa už zastavím pretože e, nejaké boje alebo vojny medzi členskými štátmi EI e, sú už nemysliteľné a ja si myslím, že to e, vlastne hovorí, že Európska únia je niečo celkom konkrétne a veľmi záslužné. Ďakujem, uvidíme sa na obede.